Okay, uh, dear colleagues. Dobre, vážení kolegovia, ja si myslím, že by sme mohli začať, pretože naozaj je na čase, aby sme začali. Uvidíme, koľko poslancov sa ešte pripojí počas prezentácie našich vážených hostí. Takže ide teraz o um, náš seminár, seminár, ktorý na požiadanie výboru EMPO bol zorganizovaný. No a ide tu o úvodný seminár. Tento seminár je rozdelený na dve časti. V prvej časti pôjde o dve medzinárodné organizácie ILO a OECD, ktoré nás oboznámia so svojimi politikami a vyhliadkami do budúcnosti a práce. V druhej časti experti budú analyzovať politické oblasti, ktoré sa e, týkajú dosahovania e, tých výsledkov, ale aj víziev, ktoré čakajú na politiky Európskej No, únie. Na našej webovskej stránke nájdete všetky tieto tieto prezentácie pod highlights alebo aj v našom dnešnom programe. Takže pozrime sa na medzinárodné organizácie, tá prvá časť a začneme e, s programom pre zameranú na ľudí, toto nám predniesie pán Heinz Koller, ktorý je zástupca generálneho riaditeľa, regionálny riaditeľ pre Európu a Centrálnu Áziu. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslanky, vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás prizvali na toto stretnutie, aby sme vám v tejto dobe odprezentovali naše názory na budúcnosť našej práce a na dosiahnuté výsledky, pretože teraz oslavujeme aj výročie ILO a toto je naozaj vynikajúca príležitosť, aby sme sa podelili o naše názory a aj s vami, ale aj s našim kolegom Stefanom a odprezentujeme vám naše eh, o úlohy ILO. Takže my požívame takú senioritu eh, v rámci Európskej únie. ILO sa zrodila ešte v roku 1919 v dôsledku revolúcia Prvej svetovej vo, e, e, vojny. Je to multilaterálna organizácia, kde sú rovnaké podmienky pre vlády, zamestnávateľov a zamestnancov. Teraz je tam 987 krajín. Z našej histórie v roku 1919 e, naša konštitúcia v kapitole 13 je ako priorita uvedená sociálna spravodlivosť a právo na mier, potom 39 um, eh, práca nie je komoditou, 1969 eh, sme na naše 50. výročie dostali Nobelovú cenu, v roku 2008 sme mali našu, náš program a potom neskôr sme sa zamerali na náš prístup k práci, ktorý sa zameriava na človeka. Um, Ehm, keby sme nemali ILO, nemali by sme týždeň, ktorý má E, víkend, ktorý nemali by sme ochranu dobrých životných podmienok, dobrých pracovných podmienok. Mali sme 90 celkovo dohovorov a to zmenilo životy všetkých pracovníkov ľudí po, celom, po celej Zemeguli. Máme veľmi veľa spoločného a mnohé naše korene sú podobné ako korene Európskej únie. My sme boli založení v európskom kontexte a tu sme mali veľmi dobrý rámec spolupráce. V rámci tejto spolupráce s európskymi inštitúciami, technická spolupráca s komisiou a spolupráca s jednotlivými krajinami. Máme tu dnes sme tu na, v parlamente, spolupracujeme s radou EPSCO a tiež spolupracujeme na sociálnom pilieri a tak ďalej a tak ďalej. Európska únia hrá veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ratifikáciu týchto dohovorov ILO Nezabudnite, že členovia Európskej únie sú zároveň členmi ILO, takže toto je ratifikované e, členskými štátmi Európskej únie a tiež tu máme zabezpečené pracovné podmienky na základe týchto dohovorov, čo je pre nás mimoriadne dôležité. Teraz máme storočnicu a vydali sme pri tom tejto príležitosti deklaráciu. Máme tu tzv. mega motory zmien, to je technológia, demografia, životné prostredie, Povedali mi, že mám priveľký temperament, mal by som spomaliť môj prejav. Takže za posledných 5 až 6 rokov sme sledovali prístup tzv. z dola nahor, pokiaľ ide o budúcnosť našej práce, takže našu e, ústavu tripartitnú sme rozšírili po celom svete. No to znamená, že všetky programy by mali byť rovnaké, to sme rozhodli v e, v e, správe komisie z januáru tohto roka. To je tá vízia našej práce pre jasnejšiu budúcnosť. Okay. I tried, I tried even slower. Yeah, yeah, okay, no problem. For me, it's fine. Yeah, yeah, no problem. So, in the end, we had the... V konečnom dôsledku sme mali konferenciu pri príležitosti storočnice v júni roku 2019, kde sa zúčastnilo viac ako 6 tisíc delegátov zo 187 krajín a 104 eh, štá, eh, hlav štátov a vlád, 27 ministrov práce tam prijali eh, to, túto deklaráciu o budúcnosti práce, ktorú budú implementovať na domácej úrovni a v rámci globálnej komisie. Bolo tu potvrdené, že pre budúcnosť práce budeme potrebovať prístup, ktorý je zamelený na človeka. Jednoducho, keď hovoríte s ľuďmi a hovoríte o digitalizácii umelej inteligencie, budú vás počúvať, ale budú chcieť vedieť, čo to znamená pre mňa e, je moje e, pracovné miesto ohrozené, musím sa ďalej vzdelávať, potrebujem nové zručnosti, kto mi môže pomôcť a tak ďalej a tak ďalej. Takže v podstate pre ILO Ide o to, že my sa snažíme zamerať sa na tú sociálnu dimenziu e, tejto práce. Čiže táto naša deklarácia má tri hlavné odporúčania. Číslo 1. Podpora, posilnenie, posilnenie a investícia do kapacít všetkých ľudí, aby sme profitovali z príležitosti, ktorú nám skýta meniaci sa svet práce. Tiež musíme zavádzať rodovú rovnosť, efektívne celoživotné vzdelávanie a kvalitné vzdelávanie pre všetkých ochrana, sociál, sociálna ochrana univerzálne a tiež e, zmena, zmeny v rámci e, životov ľudí. E, po prvé. Po druhé, podpora inštitúcií pre prácu, aby sme všetkých pracovníkov rovnako chránili a tiež to musí byť v súlade so základnými deklaráciami ILO, ľudia v práci, teda sloboda e, zhromažďovania sa, kolektívne vyjednávanie, žiadna nutená práca, žiadna práca detí a žiadna diskriminácia. Čo by sme však e, tiež chceli vidieť, e, to sú e, životné podmienky, maximálny pracovný čas a tiež ochrana zdravia pri práci. Čiže tá práca by mala byť na to, aby vás udržiavala pri živote a neodrovnala vás, nezabila vás a tiež inkluzívny, trvalo udržateľný rast pre zamestnanosť a slušnú prácu pre všetkých, tak ako je to v agende OSN 2020, SDG 8 a toto chráni ILO. A takže toto, toto sú tie výzvy do budúcnosti a my si myslíme, že by sme sa nemali zameriavať len na digitalizáciu, ale aj na klasické oblasti, ako napríklad starostlivosť, vidiecké hospodárstvo alebo jednoducho prechod na zelené pracovné miesta. Pokiaľ ide o koherentnosť, naozaj sa tešíme na prijatie záverov Rady Európskej únie, ktoré propagujú našu deklaráciu vydanú pri storočnici toto je plánované na 24. októbra. Dúfame, že toto nebude slúžiť len na to, aby to podporilo súdržnosť medzi nami, ale to poskytne novým komisárov aj dodatočné usmernenie, tak ako aj pre poslancov parlamentu, ktorí sa zaoberajú záležitosťami budúcnosti práce. No a teraz budúcnosť práce Európska únia naozaj e, cestujeme, vydali sme sa na cestu spoločne, tak aby sme dosiahli budúcnosť práce takú, ako chceme. A dobre by bolo, keby sme skombinovali túto storočnicovú deklaráciu s Európskym pilierom sociálnych e, práv, tak ako to bolo navrhnuté e, s predsedničkou komisie aj v jej programe, aj pokiaľ ide o tie poverovacie listiny pre komisárov, respektíve popis ich prác, tak ako si to vypočujeme vo vypočutiach. Mimoriadne vítame Európsky pilier sociálnych práv, ktorý navrhla predsednička a boli sme prítomní aj na prijatí E, na samite. Nás, gen, náš generálny riaditeľ tam bol a my sme k tomu aj prispeli, pretože v, bolo to v Göteborgu a preto sme k tomu prispeli, lebo sa chceme tomu zúčastňovať. Um, na základe tohto sociálneho piliera Európska únia sa stala lídrom, ktorý sa zameriava na budúcnosť práce ktorá má poskytnúť slušnú prácu pre všetkých. A už teraz možno pozorovať, že tento pilier dosahuje konkrétnych výsledkov. Najmä by som chcel počiarknúť e, práve tú smernicu o rovnováhe medzi pracovným a profesným životom pre e, rodičov a tých, ktorí sa starajú o rodinných e, príslušníkov. A tu sa búrajú tradičné modely keď eh, prišli, prídu za mnou ľudia. Niekedy, keď ja som chcel prácu, ja som chcel parkovisko, eh, chcel som pracovný automobil. Teraz, keď prídu za mnou mladí ľudia, tak sa ma pýtajú, že aké majú sociálne výhody, aké sú podmienky pre sklbenie pracovného a rodinného života. No a potom tu máme zásadu rodovej rovnosti, európsku rodovú stratégiu, kde ide o transparentnosť a tiež stanovisko spoločnosti. To bude v našej deklarácii tiež určite odzrkadlené plnej miere vítame záväzok pripraviť e, implementáciu tohto sociálneho piliera. To je kľúčová záležitosť, ale ja by som chcel počiarknúť dve kritické nedoriešené záležitosti. Poprvé, vytvorenie prvého prá- nového právne, právneho názora ktoré, ktorý by umožnil dosiahnuť spravodlivé mzdy a to bude viesť aj k zlepšeniu e, pracovného života našich pracovníkov a toto bolo odzrkadlené vo viacerých e, deklaráciách e, členských štátov v júni v Ženeve, kde požadujeme minimálne, minimálnu mzdu, ktorá bude pevne stanovená alebo na základe kolektívneho vyjednávania. A po druhé si myslíme, že všetci pracovníci nezávisle od druhu alebo trvania ich zamestnania budú mať rovnaké podmienky, teda aj SZČO musia mať adekvátnu sociálnu ochranu tiež odporúčania rady, ktoré boli v septembri 2018 na rade EPSCO, kde ide o tieto pracovné podmienky aj pre SZČO. To je veľmi dôležitý krok vpred. Tiež tieto systémy sociálneho zabezpečenia v rámci európskeho semestra je ďalší krok správnym smerom. Tiež bude zaujímavé pozrieť sa na štruktúru európskych e, dávok v nezamestnanosti a viem, že to je politicky veľmi kontroverzná téma. Dúfame a to je v súlade s týmto univerzálnym prístupom k sociálnemu zabezpečeniu, že Európska únia bude čampiónom v tejto sociálnej ochrane a zabezpečení, kde, ktoré budeme poskytovať aj v nových spôsoboch zamestnanosti. A, a teraz e, zelená dohoda, Green Deal, tu je, Mm, tu vieme, že to má signifikantný dopad na e, svet práce. Kým sa my tu rozprávame, zároveň sa koná konferencia v New Yorku a teda musíme vypracovať aj európsky ku zelenú dohodu Green Deal, pretože musíme poskytnúť prechodné obdobie najmä pre tých, ktorých sa to najviac týka a aj nová predsednička komisie sa tým zaoberá, aby sme nikoho nenechali na pospas, aby sme nikoho nezanechali, aby všetci sa dostali do tej agendy 2030. Práve tento, táto zelená dohoda má veľký potenciál pre tvorbu pracovných miest v Európe. Odhadujeme, že by sme mohli očakávať 2 milióny nových pracovných miest, keď sa eh, presunieme k mm, zelenej, k zelenej energetike ale určite mnohé pracovné miesta sa aj stratia, zmiznú a preto budeme potrebovať dostatok času na prechodné obdobie. Teda tá, toto hospodárstvo musí byť kombinované s politikou, ktoré umožní realokáciu pracovníkov, musíme im umožniť získať príslušné zručnosti a musíme mať aj sociálne ochranné opatrenia, E, tejto výzve by sme nemali ľudí nechať na pospať samých. No a potom tu máme pracovné iniciatívy, ktoré podporujú krajiny, aby vypracovali tieto prechodné plány, ktoré aj robia. Tiež si myslíme, že všetky tieto opatrenia v tejto tripartitnej organizácie by mali byť e, zakomponované do vhodného sociálneho dialógu, aby sme ochraňovali tých, ktorí sú najviac zraditeľní. Digitálna agenda, digitalizácia a technologický vývoj má veľký dopad na svet, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť a zamestnanecké vzťahy ako také. Sú tu rôzne možné mm, cestičky pre ILO, ako aj e, Európsku úniu. Najmä sa to týka legislatívy, prece tiež zvyšovania kapacít pre ľudí, ktorí sa zameriavajú na vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, zvyšovanie zručnosti a odborné vzdelávanie. A je to aj v záujme Európskej komisie, aby sa zamerala aj na pracovné podmienky pracovníkov, platformiem v tomto kontexte. Vo všeobecnosti tu vidíte jasné prepojenie medzi digitálnou agendou, medzi zelenými pracovnými miestami a agendou pre zručnosti. Tu sme vyzvali na vytvorenie efektívneho systému celoživotného vzdelávania a tiež e, tu musí byť univerzálna možnosť takéhoto vzdelávania. Tuto podporujeme zlepšovanie zručnosti kvalifikácií pre všetkých pracovníkov a je to spoločná zodpovednosť vlád ako aj sociálnych partnerov. Určite je tu jasná potreba riešenia pre vzdielané zodpovednosti zamestnancov, zamestnávateľov a vlád. No a toto je trošku smutná historka niektoré krajiny vypracovali plne integrovaný rámec celoživotného vzdelávania a ani jedinká krajina nevytvorila koherentný systém financovania takéhoto celoživotného vzdelávania ako sociálny pilier, ako aj inkluzívne vzdelávanie pre všetkých. by sme si vedeli predstaviť celoživotnú záruku teda záruku celoživotného vzdelávania pre mladých ľudí pod 25 rokov. Určite dôležitým krokom je aj myšlienka individuálnych účtov E, vzdelávania pre ľudí. No, toto by mohol mať na starosti komisár, ktorý bude mať na starosti zamestnanosť. Politická súdržnosť, určite si spomínate tieto závery, dôsledkov deklarácie storočnica. Tu sme vyjadrili aj ambíciu e, politických politických záväzkov. Toto bola medzinárodná e, organizácia. A ešte viac sa nám e, páči ten e, efekt, že všetci títo komisári sa zamerávajú na agendu SDG v rámci svojho relevantného portfólia, čo tiež znamená určité zlepšenie. Na záver ešte pár slov o sociálnych partneroch collective bargaining practices as well as social dialogue as a whole. A ide tu o vyjednávanie zmluv a to nie len v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, ale aj v dôsledku deregulácie. Kra- krajiny, členské krajiny OECD tam e, bolo v roku 1985 bolo 40 ľudí registrovaných v odboroch a dnes ich je iba 18 A teraz my potrebujeme znovu zaktivizovať sociálny dialog najmä pre nové formy práce. E, sociálna spravodlivosť, dôstojná práca v rámci agendy našej spoločnej mapy, aby to bolo adekvátne storočiu, 21. storočiu. A my, musí, my sme dúfali, že takisto sa to aj v Európskej únii bude robiť. Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu, aj za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz dávam slovo jednotlivým prítomným, najskôr dám slovo jednotlivým koordinátorom, ak niektorý z nich si želá vystúpiť alebo položiť otázku, nech sa páči. Nie. Nikto sa nehlasí o slovo. Ďalší poslanci z nášho výboru. Nikto nemá otázky. E, to, tá prezentácia bola skutočne vynikajúca, pretože nevyvolala žiadne otázky. A teraz prejdeme e, k e, vlastne agende prechod e, do budúcnosti. Vyjadri sa k tomu pán Stefano Skarpeta, ktorý je riaditeľom pre zamestnanosť a sociálne záležitosti OECD. Oh, aj on hovorí po anglicky, mi. Členovia výboru, e, dobrý deň. Je to pre mňa veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť tohto workshopu a podeliť sa s vami o hlavné úspechy práce OECD E, v priebehu viacerých rokov zhodnotiť, ako digitálna transformácia a ďalšie megatrendy menia náš trh práce. Heinz hovoril o budúcom svete práce a často sa s tým spájajú aj určité obavy. Nás bombardujú informácie v tom zmysle, že mnoho pracovných miest zanikne a našu prácu e, budú vykonávať roboty. To znamená, že sa musíme zaoberať tým, ako politika môže predvídať takéto zmeny a ako môže e, využiť príležitosti, ktoré s tým súvisia. Najskôr by som chcel povedať, že teraz čelíme trom hlavným trendom. ide tu len o jeden trend. Digitálna transformácia, sa veľmi rýchlým tempom posúva, veľmi rýchlo mení našu ekonomiku a takisto aj svet práce. Digitalizácia za posledných 20 rokov postupovala obrovským tempom. Vo väčšine európskych krajín a v krajinách OECD e, sú však prítomné aj ďalšie faktory. Napríklad na jednu osobu staršiu ako 65 rokov pripadajú 4 pracujúce osoby. V roku 1950 bolo na jednu osobu staršiu, 2050 na osobu staršiu ako 65 rokov budú pripadať dvaja pracujúci ľudia. To znamená, že toto sú faktory, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú svet práce. Zároveň sa naše ekonomiky čoraz viac integrujú nielen na, na európskej, ale aj na globálnej úrovni. Viac ako 40 e pracovníkov v krajinách OECD a 50 pracovníkov v krajinách EÚ pracuje pre zahraničných klientov. To znamená, že naša ekonomika je veľmi silne integrovaná, dodávateľské vzťahy sú veľmi rozpracované a naše ekonomiky e, sú navzájom veľmi úzko prepojené. To sú také hlavné megatrendy. Ja by som rád položil otázku, či do budúcnosti môžeme očakávať menej pracovných miest, či budú zanikať pracovné miesta. Pozrieme sa na údaje, ktoré máme k dispozícii. Z nich vyplýva, že nie. V Európe je to tak, že máme vysokú mm, mieru pracujúcich a to je najvyššia za celú povojnovú dobu. Samozrejme, že to neplatí pre všetky európske krajiny. V niektorých európskych krajinách je stále vysoká miera nezamestnanosti a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch sa situácia zlepšuje, avšak na trhu práce je za je za posledné obdobie naozaj umiestnený najväčší počet ľudí. Naše ekonomiky sa zároveň dramaticky menia. Na pravej strane môžete vidieť, že približne štvrtina pracovných miest vo výrobe zanikla a naopak v službách pracuje o štvrtinu ľudí viac. To znamená, že sa mení charakter práce, typy pracovných miest, náplň práce a to všetko sa deje naozaj zásadným spôsobom. Technológie sú vystavené eh, veľkým zmenám, je tu veľká miera dynamiky. A pozrieme sa teraz na tomto grafe, aká je ročná práca, eh, eh, ktorú vykazujú priemyselné roboty. V roku 2017 to bolo 500 tisíc sekúnd a v roku 2021 to bude 700 tisíc sekúnd. To znamená, že tu dôjde k veľkej expanzii robotov. A tu nejde iba o počet robotov, ale aj o to, že ak vo výrobnom procese používate robota, tak potom samozrejme, že je to lacnejšie, ako keď budete zamestnávať kvalifikovaných pracovníkov. A to je práve dôvod takého rýchleho rozvoja robotizácie. Ak by sme si chceli urobiť nejakú perspektívu do budúcnosti, tak je jasné, že technológie budú ovplyvňovať výrobné procesy. A čo to bude znamenať e, konkrétne? určitý počet pracovných miest, ktoré sú v tejto chvíli obsadené ľuďmi, budú môcť byť obsadené robotmi. Tu vidíte konkrétne čísla. My sa nazdávame, že to je 14 krajín OECD a 17 členských krajín EÚ. To znamená, že to je oveľa menej, ako tvrdia niektoré apokalyptické vízie. Tento podiel práce by mohli prevziať stroje, ale keď sa pozriete na ten graf dole, tak zistíte, že zásadným spôsobom sa zmení povaha pracovných miest, pretože podstatná časť práce alebo úloh by mohla byť prevzatá práve tými robotmi. A to sa týka tak približne tretiny pracovných miest. Ja som tieto grafy použil preto, lebo zavádzanie technológie vždy závisí aj od rozhodnutia podnikov a spoločnosti. To znamená, že nie je pred nami budúcnosť, kde nebudú existovať pracovné miesta, ale bude to spoločnosť, ktorá prežije veľkú transformáciu a zásadnú transformáciu. Budú tam isté rizika, ale samozrejme aj príležitosti. Heinz hovoril o tom, že jedna z veľkých víziev, pred ktorou stojíme, spočíva v tom, aby všetci tí, ktorí sú na trhu práce, mali také kompetencie, vďaka ktorým budú môcť aj naďalej vo svojej práci pokračovať to znamená, ako môžeme dosiahnuť to, aby mali želané kompetencie? Tu sú zásadné otázky. Na ľavej strane môžeme vidieť, koľko individuálnych pracovníkov sa zúčastňuje formálneho a neformálneho vzdelávania a vidíte ten rozdiel medzi kvalifikovanými a vysoko kvalifikovanými pracovníkmi. E, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby, ktoré pracujú e, na základe zmluvy na dobu určitú, majú zvyčajne menšiu úroveň odborného vzdelávania a teda sú to tie zraniteľnejšie skupiny. Naše systémy na pracovnom trhu dávajú teda viac možností vzdelaným a kvalifikovaným pracovníkom vo veľkých firmách a menej príležitosti tým zraniteľnejším. No a to je problém, pretože vidíte, že 6 z 10 dospelých pracovníkov nemá dostatočné znalosti a schopnosti napríklad na prácu s počítačom, čo je veľký problém, pretože veľa pracovných pozícií si bude vyžadovať e, ovládanie práce s počítačom. To znamená, že teraz sa môžeme pozrieť na politické odporúčania, a sú tu rôzne kroky, ktoré môžu e, členské štáty podniknúť. Poprvé, my musíme začať chápať celoživotné vzdelávanie ako určitú nutnosť, ktorú je potrebné udržiavať v priebehu celého pracovného života. My musíme odstrániť prekážky ďalšiemu vzdelávaniu, musíme sa rovnako snažiť aby tak spoločnosti, ako aj pracovníci pochopili, aké e, vzdelávania sú najpotrebnejšie. Právo na vzdelávanie by malo byť prenes, prenosné z jedného pracovného miesta na druhé. To znamená, že ak e, má individuálny pracovník viacero zamestnanie, tak e, by malo byť možné prenášať si to právo na vzdelávanie so sebou. Tiež by sme mali zdieľať e, finančnú záťaž, ktorá je spätá s celoživotným vzdelávaním. E, na tomto poli je priekopníkom, skutočným priekopníkom práve Európska únia, napríklad je tu záruka mladým a ďalšie iniciatívy. To všetko sú iba príklady takéhoto prístupu. My si musíme uvedomiť, že v EÚ máme najvyšší systém sociálneho zabezpečenia a keď sa pozrieme na nároky jednotlivých pracovníkov, tak vidíme, že ešte veľa pracujúcich nie sú pokrytí e, e, alebo poistení proti rizikám e, straty zamestnania alebo rizikám zamestnanosti, alebo sú poistení len na krátko dvaja z troch nezamestnaných nepoberajú žiadne dávky v nezamestnanosti. Hovoríme tu o rozličných pracujúcich so zmluvou na dobu určitú a so zmluvou e, na dielo a podobne. E, pracovníci v neštandardných zamestnaniach e, tam 40 dostanú podporu v nezamestnanosti iba vo výške 40 až 50 a aké sú politické doporučenia. Myslím si, že je potrebné revidovať kritéria pre sociálnu ochranu. Zamestnancom by sme mali umožniť nezávislú prácu, mali by sme e, posúdiť rizika v rámci trhu práce medzi jednotlivými skupinami zamestnancom, tak aby sme bojovali proti takým finančným návrhom, ktoré prispievajú k vytváraniu neštandardných pracovných podmienok. Nároky by mali byť prenosné, ako som už vravel. No a potom je tu ten tretí, najdôležitejší bod. Európska únia sa vyznačuje tým, že sociálne zabezpečenie je dané pracovnou zmluvou. Mali by byť jasné podmienky tak, aby bolo evidentné, aký je rozdiel medzi zamestnancom samostatne zárobkovo činnou osobou je jeden z krajín OECD a jeden z krajín EÚ má e, zmluvu na dobu určitú. Zamestnanecká zmluva je vlastne kľúčom k prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a preto je dôležité, aby sme pracovníkov dobre klasifikovali v závislosti od toho, akú pracovnú zmluvu majú a akú prácu vykonávajú. Každý siedmy pracovník v krajinách OECD a v EÚ je samostatne zárobkovo činnou osobou. 16 e, týchto ľudí je finančne závislých na jednom klientovi – to znamená, že v podstate sú do istej miery autonómni, môžu sa rozhodnúť, ako a kedy budú pracovať, ale zároveň závisia od jedného klienta a to znamená, že sú teda závislí pomerne a e, tým sa podobajú na zamestnancov. Takže klasifikácia rôznych pracovných zmluv je v tomto smere úplne zásadná. Mali by sme bojovať proti falošnej e, prezamestnanosti a nezamestnanosti a rovnako aj proti tzv. sivej zóne medzi e, skutočným zamestnaním a zdanlivým. To znamená, že musíme správne klasifikovať pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a pracovníkom a musíme sa zamerať na tú sivú zónu, musíme zabezpečiť prístup k odbornému vzdelávaniu a tak ďalej. To znamená, že klasifikácia musí byť adekvátne vykonaná a musí zohľadňovať tých, ktorí pracujú v rámci platformovej ekonomiky a takisto treba zohľadniť aj všetky ďalšie budúce formy práce. To znamená teda aj závislú, aj nezávislú pracovnú činnosť. V niektorých oblastiach sme e, zaznamenali takzvanú monoxómiu. To znamená, že jeden zamestnávateľ má dominantnú pozíciu e, v celom sektore, čo ohrozuje rovnováhu na trhu práce a oslabuje vyjednávaciu silu a pozíciu zamestnancov. No a posledná vec, o tom hovoril aj Heinz, E, on hovoril o tom, že zamestnanci musia niesť väčšiu záťaž, ale zároveň ich združenia sú slabšie. V niektorých oblastiach nie sú pracovníci krytí kolektívnymi zmluvami a kolektívnym vyjednávaním. Tam, kde e, tarifné alebo kolektívne dohody sú tak sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, tam e, vlastne to tak nie je, ale niekde sú isté skupiny pracovníkov vyňaté z týchto dohôd. Je tu celý rad politických odporúčaní, ktoré k tejto situácii možno sformulovať. Napríklad, mali by sme byť nápomocný odborom, tak aby zvyšovali počet svojich členov, mali by sme ponechať priestor pre kolektívne vyjednávanie, Mali by sme podporovať národné konzultácie a diskusie o budúcich podobách práce. Treba si uvedomiť, že aj v tejto oblasti existuje mnoho možností a rovnako ako OECD aj tu mnohé krajiny podporujú mnohé formy organizácie práce a do istej eh, miery s týmito iniciatívami súhlasí a podporuje ich a ešte niekoľko konkrétnych politických odporúčaní. Poprvé, mzdy. Mali by sme rozšíriť kolektívne vyjednávanie a mali by sme bojovať proti tej e, zmienenej monopsómii. Pracovníci, mali by sme vyjasniť e, klasifikáciu a za, rozšíriť ochranu a práva aj na samostatne zárobkovo činných pracovníkov – Niektoré samostatne zárobkovočené osoby majú dostatočnú ochranu, ale u iných ich musíme tak posilniť, aby neboli zraniteľnejší v porovnaní s tradičnými zamestnancami. Musíme posilniť sociálnu ochranu a systém sociálneho zabezpečenia tak, aby týmto systémom prepadlo menej ľudí. Bohužiaľ, ľudia sa prepadávajú a vypadávajú zo systému aj v tých najrozvinutejších európskych krajinách. E, celoživotné vzdelávanie nefunguje plne ani v tých krajinách, kde sa tomu veľmi venujú a nie je k dispozícii pre tých, ktorí ho najviac potrebujú, a teda pre nekvalifikovaných alebo najmenej kvalifikovaných pracovníkov, pre pracovníkov v strednom veku a tak ďalej. A to sú ľudia, ktorí potrebujú lepšiu prípravu, aby im nehrozila strata pracovného miesta. A sociálny dialog, to je posledná vec. My musíme rozšíriť kolektívne vyjednávanie na určité skupiny samostatne zárobkovo činných osôb. To je veľmi dôležité tvárov tvár e, dnešnému e, meniacemu sa svetu. No a úplný záver. Stojíme pred mnohými dôležitými výzvami, na ktoré je potrebné reagovať. Musíme sa sústrediť na všetky oblasti súčasne a nemôžeme e, sa sústredovať na jednotlivé oblasti, zvlášť my musíme preferovať celostný prístup, musíme vziať jednotlivé prvky, spojiť ich a potom sformulovať politickú reakciu a odpoveď, ktorá vlastne bude na úrovni víziev, pred ktorými stojíme a tak jednotliví pracovníci budú môcť využiť príležitosti, ktoré z toho vyplývajú. Celoživotné vzdelávanie musíme zabezpečiť, aby ľuďom bolo jasné, prečo sa majú školiť, prečo majú absolvovať odborné vzdelávania. A to sa vzťahuje na všetkých, nielen na mladých. Primerané financovanie, aj to je veľmi dôležitá vec. My musíme mobilizovať zdroje z ďalších oblastí, pretože toto je e, súčasť agendy OECD. Musíme tiež dbať o to, aby všetky podniky e, platili dostatočné dane. Ja viem, že na toto sa vzťahuje E, koncept VEPS, my sa musíme postarať o to, aby všetky spoločnosti platili dostatočné dane práve tam, kde majú. A to by malo priniesť výsledky. A ešte tu máme agendu pre budúcnosť, ktorá bude fungovať pre všetkých. Je to náročná agenda, ale je potrebné realizovať ju tak, aby z nej neboli e, vylúčení ľudia, ktorí sa najviac obávajú o svoju budúcnosť. Ďakujem. A teraz dávam priestor vám a vašim otázkam. Nech sa páči. Najskôr dávam slovo koordinátorom. Nech sa páči. Prvý rečník. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za túto e, veľmi aktuálnu a cennú prezentáciu. OECD pre mňa vždy bol veľmi dobrým e, zdrojom e, dôkazov, faktov a prieskumov. Sú rôzne ekonomiky, respektíve rôzne údaje, ktoré poukazujú na to, že sektor starostlivosti o osoby bude mať potenciál v budúcnosti, umožní postarať sa o ľudí, ktorí to potrebujú, zároveň e, umožní rozvoj striebornej ekonomiky, ktorá zapája starších ľudí do ekonomického procesu, takisto vytvorí nové podnikateľské možnosti a iniciatívy Môžete sa k tomu vyjadriť? Myslíte si, že tento sektor starostlivosti o osoby bude užitočným zdrojom pracovných miest v Európe? Pretože reagovať na tieto potreby nebude len štát, ale aj súkromný sektor. Ďalšia vec, kolektívne vyjednávanie v sociálnom dialogu. Máme špecifické odporúčania pre štáty, my budeme posilňovať sociálny dialog. Medzinárodná organizácia práce toto všetko sleduje, má na to svoje dohovory a tak ďalej, takže môžete sa k tomu vyjadriť. V kolektívnom vyjednávaní existujú určité problémy. Niektorí podnikatelia sa toho obávajú a členské štáty často sa ocitne pasci. Štát rokuje s odbormi, ale nedotýka sa to ľudí, nie je tam ten presah na ľudí. Ako by sme mohli z tohto odstrániť ideológiu? Pretože kolektívne vyjednávanie sa viaže na určitú ideológiu a e, ľudia, ktorí podporujú nejaké iné e, názorové spektra, tak odmietajú kolektívne vyjednávanie. Chcete teda niečo urobiť preto, aby ideologicky e, toto mm, dostalo neutrálnejší charakter? Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte raz za prezentáciu. Pán Skarpeta odpovia a potom pán Kolera. Ďakujem za otázku. Mm, pokiaľ ide o sektor starostlivosti o osoby, áno, jednoznačne áno. Naše obyvateľstvo starne, jednak preto, lebo sa znižuje pôrodnosť, ale druhý dôvod je preto, že žijeme dlhšie v dobrom zdraví. A problém je, že i keď máme dlhší život, niektorí sa do toho vyššieho veku nedostávajú, v dobrom zdraví a posledné roky si vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Takže e, vzhľadom na túto starnú, starnúcu e, populáciu, tento sektor starostlivosti o ľudí už expanduje a v budúcnosti budeme len, bude len expandovať ďalej. Musíme ale urobiť systémovú e, zmenu v tomto sektore. Nemôžeme to už nechávať iba na rodinu. Väčšinou sú to ženy, ktoré sa starajú o deti a starších, je to neplatená práca a my túto zodpovednosť musíme preniesť. Nemôžeme to nechať všetko na domácnosti, na rodine. Musíme vytvoriť taký systém, kde e, bude adekvátna odmena za túto prácu a musíme z toho urobiť e, sektor, ktorý využije tento potenciál. Musíme teda ten sektor regulovať, ale aj podporovať vzdelávaním, e, tak aby tá starostlivosť mohla byť e, dlhodobá, aby ten sektor bol atraktívny e, pre zamestnancov, aby tam boli kvalitné pracovné miesta. To si vyžiada zdroje, reguláciu aj určitú snahu na strane politikov tieto pracovné miesta v dnešnej dobe sú dosť zle platené a má, poskytujú len veľmi ťažké podmienky práce. A toto by sme mali zmeniť jednoznačne. A my sme s e, kolegom predložili aj dokument o dlhodobej starostlivosti o osoby a tam hovoríme o potenciáli. Dá sa tam, dajú sa tam vytvoriť milióny pracovných miest. No ale je treba urobiť niečo preto, aby tento sektor sa stal atraktívnym. Da, ďalšia pripomienka. Kolektívne vyjednávanie. Mm, to reflektuje rôzne sociálne normy a preferencie, ale myslím si, že sa dajú urobiť určité reformy. Pozrite sa na nedávne reformy vo Francúzsku napríklad a iné štáty robia úsilie. Snažia sa e, vytvoriť dialog na národnej a sektorálnej úrovni, ale musíme tam dať aj určitú flexibilitu podnikom na, na úrovni firiem, aby sme uznali, že každý má trošku iný spôsob, ako robí prácu. No ale sociálny dialog musíme propagovať aj na úrovni podnikov, nielen na úrovni sektora. Posúdenie vplyvov ste spomínali. Keď sa pozrieme na dve posledné prognozy zamestnanosti OECD. My sme sa snažili tam pochopiť, ako kolektívne vyjednávanie ovplyvňuje výsledky trhu práce a zistujeme opäť, že neexistuje jeden jediný model, ktorý poskytuje dobré výsledky. Sú rôzne modely, čo sa týka zamestnanosti, miest, eh, rozdelenia a tak ďalej. Sú štáty, kde sociálni partnery preberajú zodpovednosť za e, školenie, vzdelávanie, za sociálne príspevky. To sú, to sú dobré modely. Rešpektujeme rozdiely medzi štátmi a e, Niektoré štáty ale majú, majú dobre osvedčené postupy. Ak ste napríklad nezávislý zamestnanec, e, SZČO a legislatíva vám nedovoluje eh, robiť s vašimi klientami kolektívne vyjednávanie, eh, tak je to samozrejme problém. Zakazuje to často legislatíva o hospodárskej súťaži. Mm, takto tá legislatíva väčšinou eh, funguje, ale mala by byť možná iná interpretácia, tak aby bolo možné a mm, pre osoby začalo takisto robiť kolektívne vyjednávanie. Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomuto nemám veľa čo dodať, ale pokiaľ ide o sektor starostlivosti o osoby, všetky prieskumy poukazujú na to, že tento sektor v budúcnosti bude prinášať rast. Ale tá otázka je trošku zložitejšia. Môžeme my ako spoločnosť si dovoliť nechávať túto starostlivosť osoby e, na ženy v rodinách, ktoré to robia zadarmo. Tieto ženy sa väčšinou starajú o deti, ale aj o starých ľudí. Musíme túto paradigmu zmeniť, pretože toto je vlastne služba, ktorá je nevyhnutná pre našu spoločnosť. Musíme ju inak oceniť mzdou, dôchodkom a tak ďalej. Čiže tá otázka naozaj je veľmi zložitá. Je zaujímavé si pozrieť praktické príklady. Zúčastnil som sa na paneli v Berlíne a jedna mladá žena tam povedala, že už má plné zuby toho, že platformová ekonomia, e, ekonomika má takú zlú povesť. E, zatiaľ je predstava taká, že platformová ekonomika neprináša žiadne pracovné práva, nezabezpečuje sociálne práva a tak ďalej. A ona povedala, že to sa musí zmeniť. A ona hovorila práve o týchto službách poskytovania starostlivosti. E, ona zistila, že mnohí títo ľudia, ktorí poskytujú starostlivosť o osoby, sú sami už dôchodcovia, um, ktorí ešte sú ale v dobrom zdravotnom stave. Oni sa chcú uh, starať o iných e, starších ľudí. A Mm, toto je taká pozitívna stránka platformovej ekonomiky, myslím si, takéto nové možnosti. Pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie, poznáme princíp subsidiarity a všetky ostatné princípy. Ako ale uniknúť ideológii? Mali by sme sa pozrieť na to a uvedomiť si, že to chvíľku trvá, kým sa vytvorí kvalitné kolektívne vyjednávanie. Ale v každom prípade je dobré, aby sa zúčastňovali aj zamestnávateľi, aj zamestnanci. Nehovorím teraz o vláde. V ILO vidím, že mnohé strany by chceli vlády vynechať z tohto procesu. A takisto chcem povedať, že Organizácie zamestnancov a zamestnávateľov by mali prehodnotiť, ako pracujú a aké služby poskytujú. Napríklad v Dánsku napríklad e, platformy, ktoré poskytujú upratovačské služby, vyrokovali kolektívnu zmluvu a, a tam je stanovené, e, aké napríklad poskytujú svojim e, zamestnancom pracovné hodiny, odmeňovanie za prácu a tak ďalej. To je veľmi zaujímavé a mali by sme sa na tento príklad pozrieť zblízka. Ďalšia vec, bol som počas rumúnskeho predsedníctva na konferencii, kde zasadal aj ETUK a oni hovorili, že by chceli rámcovú smernicu o kolektívnom vyjednávaní je to zaujímavá myšlienka podľa mňa. Ja viem, že máme zmluvy o Európskej únii a princíp subsidiarity. A ťažko by sme niečo takéto prijali, ale napriek tomu by sme sa nad tým mali zamýšľať. Možno by to stálo za zváženie, aby sme trošku zmenili negatívny obraz o kolektívnom vyjednávaní. Pani Rafalska položí ďalšiu otázku, je koordinátorka za EKR. Ďakujem. E, pokiaľ ide o e, trh práce, to je všetko veľmi zaujímavé a nedá sa hovoriť iba o evolúcii na trhu práce, ale aj o evolúcii. Umelá inteligencia, robotizácia, toto všetko mení mení um, situáciu na trhu práce. Niektorí, uh, niektorí um, zamestnanci sa cítia byť uh, vylúčení uh, z trhu práce a toto je veľké riziko. No a toto otvára ďalšie možnosti, že sa budú e, vytvárať e, aj geografické rozdiely. Dnes e, automatizácia podľa vás vytvorí a vytvára nové pracovné miesta alebo ich ničí. Chcela by som poznať váš názor. No a dnes ste takisto spomínali Francúzsko a riešenia, ktoré sú pre zamestnancov výhodné. No a ja by som chcela uvieť zase príklad Poľska. A uh, chcem hovoriť o netradičných formách práce. Boli prijaté opatrenia na národnej úrovni u nás, aby sa chránili uh, viac zamestnanci aj v týchto netradičných kontextoch pracovných. Napríklad Poprvý raz v roku 2017 bola zavedená e, minimálna hodinová tarifa. A takisto sme zaviedli zákon, ktorý umožňuje osobám, ktoré pracujú pod netradičnou pracovnou zmluvou, aby sa združili cez nejaké odbory. A takýmto spôsobom e, klesol počet SZČO osôb. A takisto klesol aj počet e, rôznych netradičných pracovných zmluv. A hovorili ste o prechodnom období, ale ja sa chcem spýtať, ako dlho bude trvať. Ja mám e, pocit, že tá, tá tranzícia bude trvať asi do nekonečna. E, podľa mňa v, kvôli flexibilite e, sa teraz strácajú pojmy ako stabilita, istota, e, čo e, nevyhovuje hlavne tým starším mm, zamestnancom. Zamestnanci Mnohí zamestnanci dnes vedia a uvedomujú si, že budú musieť študovať celý život. Nemajú už alternatívu. E, inak nebudú môcť pokračovať v práci. Ďakujem. Teraz sa vyjadri pán Skarpeta, potom pán Koller. Thank you. Thank you very much also for this question. The first part of uh, the interpretation was not uh, very good, but let me try if I capture. Prepačte, ja som nepochopil eh, prvú časť vášho vyjadrenia, pretože eh, som nemal eh, kontinuálne tlmočenie, ale keď sa pozrieme, čo sa stalo za posledných 10 až 15 rokov, vidíme, že digitálna transformácia a ďalšie megatrendy menia zásadným spôsobom náš trh práce. Vo väčšine štátov OECD vnímame polarizáciu trhu práce, tak sa tento fenomén nazýva. E, veľmi kvalifikované pracovné miesta neustále vznikajú a potom vznikajú pracovné e, miesta na tom opačnom konci, na úrovni veľmi nekvalifikovaných pracovných miest a potom v strede e, tie priemerné pracovné miesta, tých ubúda. Tých bolo najviac v minulosti, ale tých dnes najrychlejšie ubúda. Čiže pribúdajú nám veľmi kvalitné a veľmi nekvalitné pracovné miesta, či už ide o pr- prácu, e, teda plácu, o mzdy alebo o podmienky práce. Čiže je tu také riziko, že mnohí ľudia e, sklúznú, tak povediať, do toho najhoršie plateného sektora. My chceme, aby sa ľudia skôr presúvali do tých lepšie platených častí trhu práce. A toto má geografický rozmer aj vekový rozmer. Pre mladých ľudí je to naozaj jednoduché sa posunúť smerom nahor, ale pre tých starších e, ľudí je to ťažké. Poľsko naozaj implementovalo mnohé reformy teraz a navrhujem, aby ste sa pozreli na správu, ktorú sme pred pár mesiacmi zverejnili. A um, je to vlastne zbierka odpovedí, ktorú členské štáty OECD um, uh, poskytli. A um, je zaujímavé, čo všetko členské štáty OECD robia, um, aby zareagovali na novú situáciu. Niektoré tie odpovede členských štátov sú šité na mieru potrebám krajiny, ale nájdeme tam aj také širšie tendencie, také dobré opatrenia, e, ako robiť napríklad e, školenie, školenie a vzdelávanie obyvateľstva. E, keď hovoríme o tých platformových pracovníkoch a o SZČO osobách, tam členské štáty odpovedajú veľmi odlišným spôsobom. Väčšina týchto platformiem sú nadnárodné spoločnosti, ktoré operujú v rôznych štátoch a tam je nekoordinovaná politická reakcia na tieto veľké eh, spoločnosti. Oni potom presúvajú zamestnancov a eh, medzi štátmi. Čiže mala by byť nejaká koordinácia medzi štátmi, aby, aby vedeli reagovať na tento nový trh. Ďalšia vec, neštandardné formy pracovných zmluv. Ja uznávam poľské reformy, vy ste veľmi dobre poukázali na to, čo e, je problémom. Nie každý bude v budúcnosti môcť mať štandardnú pracovnú zmluvu, ale je potrebné porozumieť tomu, čo musí urobiť legislatíva, čo musí zaručiť e, legislatíva. Tie neštandardné formy e, zamestnávania by mohli byť takým začiatkom, od, odrazovým mostikom k lepším formám zamestnávania. Je treba teda urobiť veľa preto, aby sme mohli mm, zlepšiť tieto neštandardné formy zamestnávania. A ešte na záver, e, v niektorých štátoch e, zrástol počet SZČ o osôb, pretože je tam silná motivácia zo strany zamestnávateľov, ale aj zamestnancov. A my by sme mali tieto obrovské rozdiely medzi formami zamestnávania redukovať. Ďakujem. Again, um, just... Ja znova, len aby som doplnil tieto pripomienky. Je pravdou, čo ste povedali o tom prechodnom období, že by to mohlo byť eh, trvalé prechodné obdobie. Obávam sa, že áno, že hm, tie problémy, ktoré vznikajú už v základnej školskej dokázke sú, ako pripraviť ľudí na toto nekonečné prechodné obdobie a ako im vezmete ten pocit, že sme ich nechali na pospas a že im vezmeme ten pocit neistoty. A my v hm, ILO máme veľmi silný rámec podpory, nie len vo verejnej správe, ktoré zvyšovanie kvalifikácie a zručnosti umožňuje, ale aj v, takých, v takom prípade, kedy musíte podporiť prechod z jedného zamestnania do druhého. No a potom tiež dobrá analýza pracovného trhu, aké zručnosti budete potrebovať, pretože nič nie je frust E, nič nie je frustrujúcejšie ako to, že ste sa vzdelávali a nikto vás nepotrebuje na trhu práce. Mnohí teda toto požadujú, takže a tiež sociálne práva nezávisle od štatútu. To sa týka tiež tej, to, tej, hosp- to, tej, tej, tej ekonomiky, kde sú krátkodobé kontrakty a tí ľudia musia mať sociálne práva ako napríklad podpora v nezamestnanosti, zdravotné poistenie, dôchodok, pretože inak ľudí tohto pocitu neistoty nezbavíte a to je v podstate našou úlohou. Ďakujem pekne a teraz sa dostaneme k druhému kolu otázok, a to poslanci výboru. Najprv predložíme otázky a potom poskytneme priestor hosťom na odpoveď. Teraz madam Šparenták a pán Mandera sa pripraví. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Mám otázku pretože vy ste tu prezentovali to prechodné obdobie, sú tu tri také hlavné megatrendy, robotizácia môže sa dotknúť 17 pracovníkov na trhu práce, ale neviem si predstaviť, čo je trh práce podľa vás, pretože 100% ľudí je dotknutých klimatickými zmenami, no a potom ten prechod E, tie zmeny pracovných miest, takže toto je absolútne veľká, veľký prechod na zelené hospodárstvo. Takže a ako to zabezpečiť, aby to fungovalo pre všetkých a ako zabezpečiť, aby e, znašali tie náklady tí, ktorých sa to týka, nie tých, ktorí si to nemôžu dovoliť. Teraz pán Manders a potom pani Dura Fernández. Ďakujem veľmi pekne. Tu som. Ja tu predstavujem to staršie obyvateľstvo. V Holandsku 50 plus je nás viac ako 50%, takže predstavujeme veľkú väčšinu ľudí. Mám otázku. Vo vašich odporúčaniach mi chýbal zdravý životný štýl, pretože keď chceme využívať toto hospodárstvo, tak ľudia musia byť zdraví a na to sa vôbec nezameriavame a predpokladám, že mm, potom zdravotné poistenie v konečnom dôsledku bude príliš drahé a nemôžeme od ľudí požadovať, aby pracovali do 70 po prvé. Po druhé, nie je najvyšší čas, aby sme zmenili myslenie, pretože teraz hľadáme uh, riešenie tradičnými spôsobmi, cez odbory a tak ďalej, ale ja som videl tie čísla a tam bolo číslo 16 no, teda je, z roku 2016 je to už trošku staré, ale tá, ten počet robotov je strašne veľa, ale ako človek robota nikdy neporazíte e, v práci. Nie je už na čase, aby sme zmenili myslenie o nových spôsoboch riadenia. Mali sme socializmus, komunizmus, kapitalizmus a na konci s týmito číslami to nebude fungovať v budúcnosti a mali by sme nájsť nejaký iný spôsob vlády riadenia, pretože v konečnom dôsledku tí majitelia robotov budú rozhodovať o všetkom a nemyslím si, že toto predvídame. No a teraz e, predsednička tohto výboru, na vás sa obraciam. Možno, že by sme mohli pozvať pána Pikettyho, pretože on má veľmi konkrétny pohľad na hospodárske zmýšľanie do budúcnosti. Ďakujem pekne, pani Ferrandis. Nie je to už potrebné, pretože moja otázka už padla. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže pani Šajvy. Dobre, nech sa páči, môžete. A potom pán Kanev sa pripraví. Dobrý deň, ja sa chcem obrátiť otázkou na pána Skarpetu. Mňa veľmi zaujala tá časť vašej prezentácie, kde ste hovorili o pracujúcich na platform. A E, výbor pre sociálne záležitosti a náš výbor bude mať možnosť pracovať na budúcej smernici o platforme, e, tak ako sa už o tom hovorilo niekoľkokrát v rámci našich schôdzi. Vy ste hovorili o tom, že je potrebné bojovať proti tým falošným nezávislým pracovníkom, ponúknuť väčšiu e, sociálnu ochranu pracovníkom platform a hovorili ste, že Rovnako je treba e, nájsť alebo vymyslieť nové formy sociálneho dialogu, pokiaľ ide o týchto pracujúcich na platformách. Ide tu o to, že e, tento sociálny dialog už e, bude prebiehať aj na platformách klasickým spôsobom, teda na jednej strane zastupujúci platform alebo predstavitelia pracujúcich, alebo chcete nájsť aj nové formy sociálneho dialógu. Možno, že tieto nové formy už boli na niektorých miestach e, vyskúšané. Ak je tomu tak, tak by som sa o tom dozvedela e, rada niečo viac. Ďakujem pekne. A teraz pán Kanev. Ďakujem pekne. Ja keď sa snažím motivovať môjho syna, aby sa učil matematiku, tak mu poviem, že keď bude dospelý, budú dva druhy zamestnaní. E, ovládači robotov a <laughs> tí, ktorí čistia roboty. Takže on chcel, chcel byť tým programátorom robotov. Takže teraz vážne. E, poďme k tomu, čo som počul od vás ako náprava. By, to, je, to, je zvyš, to určite zvýši náklady na prácu, pretože tieto Mm, pracovné miesta budú príliš drahé pre zamestnávateľov, ako aj pre SZČO. Nebolo by múdrejšie najmä vzhľadom na to prechodné obdobie hospodárstva, aby sme veľmi rýchlo znížili náklady pre tých, ktorí majú tie zručnosti v, na, prospech tých, ktorí budú v tomto prechodnom období, pretože toto sa bude týkať 90 pracovníkov aj zamestnávateľov. Takže, pán Koler, prosím, začneme vami druhé kolo odpovedí. Áno, ďakujem pekne. Prvá e, otázka. My sme nehovorili len o prechode na zelené hospodárstvo. Ja som mojej prezentácii spomenul, že to je len jedna z oblastí, ktorej sa budeme musieť v budúcnosti venovať. V rámci zamestnanosti budeme potrebovať toto prechodné obdobie a budeme konkrétne e, potrebovať e, zmenu, zmenu týchto zručností, zvyšovanie e, zručnosti, ale v konečnom dôsledku bude to čistý naraz pracovných miest. No, zdravý životný štýl, zdravá životospráva. Ten problém je v tom, z hľadiska ILO, my sa na to pozeráme z inej strany. My sa chceme, my sa chceme postarať o to, aby ľudia neochoreli počas pracovného procesu, čiže ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. Ale teraz áno, a to, toto ide a agenda 2030 sa zameriava aj na to, aby sme sa aby sme videli trošku ďalej ako za okraj taniera, aby sme nerozmýšľali len takto e, v rámci našej organizácie, aby sme to trošku videli z oboch strán. No a teda jeden z veľkých problémov v skutku je, že že náš vek sa predlžuje a keď chceme od ľudí, aby pracovali dlhšie, teda keď vek odchodu do dôchodku sa bude zvyšovať, tak e, musíme zabezpečiť, aby aj tá práca bola vhodná pre starších ľudí. Aj na toto sa musíme zamerať a my sme v rámci tohto už predložili viacero návrhov. Vlády a roboti. Nuž, otázka je, sme my riadení robotmi alebo my riadené roboty. Tá druhá možnosť je lepšia, takže musíme zabezpečiť, že roboty sa budú uplatňovať v tých oblastiach, kde sú pre nás užitočné, ale trošku sa to tiež týka nákladov na prácu pretože niekedy sú tieto náklady na prácu, keď to robia ľudia príliš vysoké a tam potrebujeme robotov. Ale to neznamená, že roboti nás budú ovládať, ale musíme sa my presunúť k iným iným mm, prácam, ale to neznamená, že my budeme už len čistiť tie roboty. Sú tu aj iné možnosti práce e, pokiaľ ide o Kazán a teda to, to svetový šampionát v zručnostiach profesných, tam bolo 60 profesí a tam bolo ako kombinovať klasickú prácu s robotmi a urobilo to na mňa veľký dojem. Vidím, že sa to týka aj vás, pretože veľký dojem na mňa urobil e, k, e, taký krajčír, ktorý ma vložil do skenera, tam odmeral moje telesné miery a potom sa to dá, keby sa to dalo objednať cez internet v rámci elektronického obchodu. Jednoducho niekto si ma takto odmerá a dá, môžem, si to, môžem si niečo objednať na oblečenie. Takže my uvažujeme veľmi úzko, preto musíme trošku myslieť mimo okraja taniera. No a pokiaľ ide o to riadenie, sú tu naozaj veľmi zaujímavé myšlienky. Ehm, napríklad e, v niektorých krajinách sa už vedie diskusia, keď robot nahradí pracovníka, mali by ste zdaniť, zdaniť toho robota, e, ten robot, zdaniť tie roboty tak, ako zdaňujete pracovníkov. No a potom to zvyšovanie nákladov práce. Mali by sme sa odkloniť od toho faktu, že vzdelávanie, školenie, zvyšovanie zručnosti, že to sú náklady, to sú investície. A tieto investície musíme investovať, musíme to mať aj v rozpočte. Na strane investícií a nie na strane nákladov. No a potom sa nám tie náklady na prácu zrelativizujú. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tieto vynikajúce otázky veľmi stručne. E, pokiaľ ide o tú spravodlivú tranzíciu, toto sú také kľúčové megatrendy a tu ide aj o ten dopad na trh práce. Áno, to samozrejme vytvorí aj nové pracovné miesta, ale väčšina bude závisieť od technológií, ktoré budeme využívať, od nových druhov energie, ktoré tam budú sa uplatňovať ale niektoré tie nové pracovné miesta budú veľmi odlišné od toho, ako sme mali v minulosti, takže to je trošku, pôjde tu aj o kompetencie, e, umiestnenie týchto prác, tiež digitálna transformácia a integrácia nášho hospodárstva. Čiže v žiadnom prípade, prípade tento megatrend je vlastne spolu spolu tvorcom našej budúcnosti Veľmi veľa sme študovali a venovali sa štúdiam o zelených pracovných miestach. Tie sa odlišujú e, vo svojej lokácii. Áno, a zdravý e, spôsob života, zdravá životospráva. My e, v OECD to nazývame E, prístup k životu, teda to znamená, že musíme mať ten zdravotný čas, e, stav, ktorý e, sledujeme počas celého pracovného života. Áno, sú tu zdravotné problémy, ktoré ste spomenuli, tie sa vyskytujú preto, pretože sa dostatočne nevenujeme prevencii a my sa skôr potom už venujeme liečeniu. A jedna taká anekdota, počas globálnej finančnej krízy bola jedna oblasť, ktorej, ktorá e, ktorej sme sa venovali, bola prevencia. Teda naozaj, keď hovoríme o zručnostiach, keď sa chceme vyhnúť tomu, že budeme nepripravení z e, toho včasného vzdelávania, od detí sa musíme tomu venovať. Ale potom týmto ľuďom musíme poskytnúť aj príležitosť na celoživotné vzdelávanie a potom aj pokiaľ ide o ten vek alebo tú dlhovekosť. Samozrejme, že žijeme všetci dlhšie, ale nie všetci sa dožijú vysokého veku v dobrom zdravotnom stave. Takže tu ide aj o tú podporu, prevenciu a to je mimoriadne dôležité. A potom, e, pokiaľ ide o tie pracovné miesta robotov, keby som vám poskytol našu analýzu, ten veľký problém, kde musíme urobiť veľmi veľa, o čom to je, o čom hovoríme a ako zasiahnuť to e, je umelá inteligencia a strojové učenie. Áno, e, jeden z problémov v rámci umelej inteligencie je, o čom hovoríme, kde sa momentálne nachádza, aký je potenciál vývoja a tá technológia. Z môjho hľadiska je to tá etická záležitosť, to využívanie tých algoritmov, procesov, využívania robotov ako hodnotenie týchto hodnotení, napríklad teraz sa už využívajú aj na hodnotenie výkonu pracovníkov. A toto sú naozaj veľmi rôzne, rôzne formy verejných programov. Musíme lepšie pochopiť, o čo tu ide, aký to má potenciál, ale ako tu regulácia môže zasiahnuť. Veľmi dobrá otázka o tých platformových pracovníkoch či tu budeme uplatňovať ten istý model kolektívneho vyjednávania, to už to musíme veľmi jasne povedať, to je veľmi, e, e, to je veľmi rozdielný spôsob. Napríklad e, Napríklad aj keď taxikári sa združia do platformy, to je tradičné zamestnanie. Ale keď sú to digitálne služby, ktoré je poskytované digitálnymi nástrojmi, nejakým digitálnym gurum, tí v podstate nie sú zamestnanci, oni si chránia svoj určitý stupeň nezávislosti a nemôžete rokovať s vašimi eh, rovnocennými, s vašimi klientami, ako s klientami. Takže musíme, musíme im pre nich vyrokovať aspoň mzdy a pracovné podmienky, ale nemôžeme im poskytnúť to isté ako zamestnancov, pretože možno to aj nebudú po, po, potrebovať, ale musí tam byť minimálna sociálna ochrana pre týchto platformových pracovníkov. No a potom zvyšovanie sa nákladov na prácu, áno, potenciálne keď sa pozrieme na mnohé e, európske krajiny, ktoré do vzdelávania investujú veľmi veľa, 55 miliard je to vo Francúzsku, ale otázka je, ako sa tieto peniaze využívajú a kto má prístup k týmto zdrojom. Francúzsko má takéto individuálne vzdelávanie, aby každý mal dostatok času a prostriedkov, ktoré to môže na to využiť, ale e, v Holandsku tiež musíte mať tento nástroj aby, a potom sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, áno. Opäť, keď myslíme na týchto platformových pracovníkov, oni sú síce nezávislí, takže ani neplatia príspevky a mnohí z nich sú veľmi podobní ako zamestnanci a potom teda táto, táto spoločnosť im musí platiť určité minimum a musia aj oni platiť sociálne príspevky. Takže tu môžeme nájsť tie zdroje, ale Dovolil by som si to uzatvoriť tým programom na prechodné obdobie. Sú tu aj iné iniciatívy, ktoré nám môžu byť napomocné pri tom, ako toto z, e, z, e, vyriešiť napríklad BEPS, e, globálne iniciatívy tie potom e, tvoria dojem, že je tu nejaký príjem, ktorý môžeme potom zamerať na to, aby sme to využili pre tých ľudí, ktorí by sa mali vysporiadať s týmto prechodným e, obdobím. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som uzatvorila prvú časť nášho semináru. Ďakujem veľmi pekne váženým hostom za vašu veľmi živú prezentáciu. Musím povedať, že som veľmi spokojná s odpovediami, ktoré ste nám poskytli na všetky naše otázky, pretože vy ste vymenovali všetky tie priority, ktorými sa aj my zaoberáme v rámci portfólia nášho výboru EMPO. A naozaj je to veľmi príjemné počuť, že je tu E, že sú tu dôkazy, ktoré sa zakladajú na databázach o tých e, problémoch, o ktorými sa my zaoberáme. A to je naozaj vynikajúce vedieť, že tie údaje tu sú, že vy nám ich môžete poskytnúť tie e, dáta, ktoré my potrebujeme. No a všetky tieto výzvy majú aj riešenia, pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť a aktívne startnutie, sociál, sociálne vylúčené e, skupiny spoločnosti e, kto môže očakávať, e, že bude úspešný na otvorenom trhu práce, kde sa dopracovať k odbornému vzdelávaniu. Ďakujem ešte raz, veľmi si vážime vaše prezentácie. Uh, uh, Milí kolegovia, a teraz pristúpime k otvoreniu druhej časti nášho workshopu. Je to téma, o ktorej všetci hovoríme, garancia pre deti. Všetci o tom hovoríme, ale Nikto presne nevie, ako to vyzerá, ako by to malo vyzerať a preto by som medzi nami rada privítala pani Mary Daly. Ospravedlňujem sa, e, stále mám ešte problém s vyslovovaním niektorých mien. E, pani Mary Daly je z Oxfordskej univerzity a bude hovoriť o boji proti chudobe detí a o garantovaní alebo o garancii pre deti. Takže, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je mi naozaj veľkou cťou, že teraz môžem hovoriť o tejto garancii pre deti a tiež by som sa chcela poďakovať oddeleniu Poldep za pozvanie. V nasledujúcich 15 minútach, ako dúfam, úplne stručne predstavím túto tému. Mojím hlavným cieľom je to, že vám chcem predstaviť zvláštnosti tejto záruky pre deti, a to predovšetkým v porovnaní s odporúčaniami z roku 2013, ktoré sa zaoberali investíciami do detí. No a úplne na záver by som rada e, predniesla niekoľko odporúčaní, ako by sme mohli tieto garancie alebo záruky pre deti začať realizovať v praxi. Ja si myslím, že e, garancie pre deti alebo záruky pre deti v Európskom parlamente vznikla, je to jedinečná záležitosť a Práve na tomto fóre by sme ju mali podporovať. E, je tu jasné, že prvá, e, prvý slajd ukazuje, že máme problém s chudobou detí v Európskej únii. Asi štvrtina detí trpí chudobou, 24 miliónov detí v EÚ spadá do definície chudoby. To znamená, že žijú v domácnostiach pod hranicou chudoby alebo žijú v domácnostiach, ktoré sú deprimované z hľadiska materiálneho, a to znamená, že sa asi všetci zhodneme na tom, že v takej bohatej časti sveta je to pomerne vysoké percento. Je to problém, ktorý rieši celá Európska únia, ale zároveň sú medzi jednotlivými krajinami veľké rozdiely. Sú tu krajiny, kde je najviac chudobných detí, ale v žiadnom členskom štáte EÚ táto detská chudoba nie je nižšia ako 14-15 To znamená, že každá členská krajina EÚ e, to musí riešiť. Tu vidíte vymenované krajiny EÚ, ktoré majú najvyššiu mieru detskej chudoby a naopak potom tie, ktoré majú najnižší podiel detskej chudoby. Má to klesajúcu tendenciu, ale my musíme byť veľmi opatrní pri interpretácii, pretože to porovnávame s krízovým obdobím. Ďal, ďalší slajd. Ako by sme mali chápať a interpretovať e, detskú chudobu? Na tom sa zhodnú asi všetci politici a zhoda panuje aj v akademickom svete. Detská chudoba je mnohorozmerný fenomén. Detská chudoba sa opiera o 5 hlavných pilierov, teda adekvátne stravovanie, slušné bývanie, vzdelávanie, zdravotnícka starostlivosť zdarma a predškolské vzdelávanie zdarma. To znamená, že toto všetko je uznávané ako kľúčová štruktúra, ako kľúčové kritéria boja proti detskej chudobe a takisto aj na posudzovanie chudoby v dospelosti. Vieme, že detská chudoba má dlhodobé dopady a nedotýka sa iba aktuálneho života detí, ale ovplyvňuje aj ich budúcnosť a ich šance v budúcom živote. Je to nevýhoda v súčasnosti pre ne, ale aj v budúcnosti. Čoraz častejšie sa hovorí o rizikách súvisiacich s detskou chudobou a jedno z najdôležitejších rizik alebo jeden z najdôležitejších rizikových faktorov je nedostatočné vzdelanie rodičov. Sú tam ešte ďalšie rizikové faktory, ako napríklad e, migračný pôvod alebo príslušnosť k nejakej národnostnej menšine. A v tejto chvíli by som chcela zdôrazniť dve informácie, ktoré vyplývajú z prvých dvoch slajdov. My potrebujeme celú škálu politických opatrení a zároveň si musíme uvedomiť, že z toho možno vyvodiť dobré aj zlé dôsledky, pretože sme si plne vedomi toho, že sme schopní detskú chudobu riešiť a je, aj sme schopní ju aj znižovať. Musíme si uvedomiť, že keď hovoríme o detskej chudobe a o vylúčení detí vo všeobecnosti, tak sa to tak to vlastne e, sa e, spadá do kompetencie členských štátov vo všeobecnosti boj proti chudoby je v kompetencii členských štátov, ale nič nebráni Európskej únii to, aby prevzala akési líderstvo v tejto oblasti a už napokon dosiahla úspechy, priniesla nové nápady. Sem patrí napríklad aj tá záruka pre deti. Európska únia zaviedla programy, pripravila legislatívu a prepojila to napríklad s cieľmi udržateľného rozvoja s dohovorom OSN o právach detí alebo s Európskou sociálnou chartou. E, štvrtým e, kľúčovým prvkom európskej pozície e, to sú doporučenia z roku 2013, ktoré sú označené ako investície do detí, Charta základných práv, článok 24, ktorý zaručuje deťom rovnakú starostlivosť, právo na rovnakú starostlivosť a ochranu. Potom je tu záruka pre deti a Európsky pilier sociálnych práv z roku 2017, konkrétne zásada číslo 11 ktorá hovorí o tom, že je potrebné zabezpečiť vzdelávanie detí už v ranom veku. A rovnako sa tam hovorí, že deti by mali byť chránené pred chudobou a tie najviac e, ohrozené deti by mali mať prístup k zvláštnym programom, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatné deti. To znamená, že toto je naozaj obrovský objem práce, na ktorý môžeme byť hrdí a na ďalšom slajde uvidíte zhrnutie tých odporúčaní z roku 2013. My si musíme ešte raz pripomenúť, o čo tu išlo a k čomu následne došlo. V tých doporúčeniach členské štáty boli vyzvané, aby prijali integrované stratégie boja proti detskej chudobe. Musím povedať, že to bolo veľmi silné a, za, a veľmi cielené vyhlásenie rady. Bola to jasná politická línia a zároveň to bolo veľmi ambiciózne, ctižiadostivé a to by sme mali mať e, na zreteli, ak budeme hodnotiť tieto kroky. Išlo tu o tri základné veci. Prístup k adekvátnym zdrojom, to bylo chápané predovšetkým tak, že adekvátne zdroje by mali mať rodičia tých detí. A ja by som bola rada, keby ste si uvedomili jednu vec. Či už sa tie opatrenia týkajú detí rodičov alebo obidvoch skupín detí aj rodičov, e, to je e, špecifická vec. Ide tu o to, či sa to týka detí, rodičov alebo obidvoch skupín a na to si musíme dať naozaj veľký pozor. E, ten druhý pilier, prístup ku kvalitným službám a dostupnosť služieb a tretia veľká oblasť, to je taký klenot práve, e, práve pokiaľ ide o práva dieťaťa. Dieťa by malo byť chápané ako individuum, ktoré má svoje záujmy a má právo na svoj vlastný vývoj a má právo mať aj voľný čas a tak ďalej pokiaľ ide o výsledky, e, ku ktorým sme prostredníctvom týchto odporúčaní dospeli, tak napríklad sa podarilo znížiť detskú chudobu a takisto jednotlivé členské štáty urobili veľmi dôležité kroky, z ktorých sa môžeme poučiť. Dá sa povedať, že v rámci týchto odporúčaní došlo k dynamickému vývoju musíme povedať, že je to záležitosť, ktorá bola zavedená v roku 2013 a následne e, mala teda isté dopady. Ale keď odhliadneme od situácie v jednotlivých členských štátoch, tak musíme priznať, že detská chudoba sa nedostala ani do európskeho semestra a teda, že sa jej nevenuje dostatočná pozornosť a ani v prípade špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ani pri rozdeľovaní prostriedkov z jednotlivých fondov. Výnimkov je možno fond pre najchudobnejších v jednotlivých spoločenstvách. Z tohoto fondu môže profitovať, môžu profitovať 4 milióny detí z EÚ každý rok. Ale to je výnimka, ale je to zároveň veľmi dôležitá vec. Jedným z dôvodov, prečo sa to deje, je, že sú tam deti explicitne spomenuté. Výsledkom je, že detská chudoba sa nestretáva s dostatočnou pozornosťou a nevenujú sa jej dostatočné opatrenia. Ja si myslím, že by sme o tom mali hovoriť, lebo ak chceme niečo zmeniť, tak musíme explicitne hovoriť, o čo tu ide. Pozrieme sa teraz na záruku. Pre deti mám už iba tri slajdy, to znamená, že sa mi podarí dodržať rečnícky čas. Záruka pre deti to je úplne novátorský nástroj, je to nový prístup, ktorý vychádza z odporúčaní a mm, rečnička e, sa snaží teraz nájsť správnu, správny slajd. Áno, už je to. Ospravedlňuje sa pani rečnička. Takže e, vychádza to z predpokladov, ktoré budú implementované a zároveň záruka pre deti sa snaží ísť ešte ďalej. Je to akýsi dodatočný nástroj, aspoň ja to vnímam tak, a vyznačuje sa dvoma základnými vlastnosťami. Poprvé, sústreďuje sa na tie najchudobnejšie deti. To znamená, že je tu silné zameranie sa na tento segment obyvateľstva. Zároveň sa tu e, rieši zhoršujúca sa situácia niektorých detí. Ja sa nazdávam, že ak sa pozrieme na čísla, ktoré hovoria o chudobe, tak to nič nehovorí o tom, do akej miery sú ľudia pod hranicou chudoby. To znamená, že do akej miery sa ich situácia zhoršila alebo zhoršuje. Tu je chudoba vnímaná ako zdroj nerovnosti a zároveň sú tu formulované aj odporúčania, konkrétne 5 pravidiel. E, vidíte tú tabuľku, ktorá úplne jednoznačne porovnáva odporúčanie Rady z roku 2013 a záruku pre deti. Išlo tu o to, aby došlo k mainstreamingu práv dieťaťa. V záruke pre deti išlo predovšetkým o služby, o prístup ku službám, o príjem a záruka e, na dieťa sa zameriava na chudobné deti. A v tomto smere musíme podľa môjho názoru urobiť tri veci, položiť si tri otázky. Poprvé, sústredí sa ten dotyčný nástroj priamo na deti alebo na rodičov, na školy a tak ďalej? To je prvá otázka. Druhá otázka, na akú skupinu detí sa tento nástroj zameriava a zameriava sa skutočne zvláštnym spôsobom na tie najchudobnejšie deti. A napokon tretia otázka. Je ten nástroj konkrétne orientovaný na služby ako napríklad stravovanie, bývanie, vzdelávanie, lekárska starostlivosť a tak ďalej? No a na záver posledný slajd. Na poslednom slajde som si dovolila sformulovať niekoľko odporúčaní pre budúcnosť. Je to svojím spôsobom perspektíva. Poprvé, myslím si, že by sme mali o detskej chudobe hovoriť a mali by sme si stanoviť aj ciele, ktoré budú špecifické práve pre deti. Ja viem, že tu máme všeobecný cieľ, ktorý hovorí o 20 miliónoch, ale nemáme žiadny konkrétny cieľ, ktorý by sa týkal detí. A ak do toho chceme zahrnúť záruku pre deti, tak si myslím, že by sme sa mali zameriavať na 2,5 detí v Únii, ktoré trpia všetkými tromi podmienkami. To znamená, že žijú v, domácnosti, ktoré sú, v domácnostiach, ktoré sú pod hranicou chudoby, sú materiálne deprivované a sú to zároveň domácnosti, kde rodičia nepracujú. Takže sú, je tu veľké percento detí, ktoré splňajú všetky tri podmienky a na tie by sme sa mali zamerať. Navrhujem ešte niečo, čomu sa už venovalo veľa práce, a síce, že detská chudoba by mala byť zahrnutá do viacročného finančného rámca a v širšom zmysle aj do európskeho semestra. Ja viem, že návrh uznesenia z apríla tohto roku predstavuje už veľký pokrok. V návrhu uznesenia z apríla tohto roka, v niektorých doku, ale aj v niektorých dokumentoch komisie sa objavila myšlienka, že by sa vytvoril zvláštny rozpočet pre deti, že by boli prijaté zvláštne opatrenia, ktoré by sa venovali práve chudobným deťom. E, sú formulované isté návrhy a na záver si myslím, že si musíme uvedomiť, že chudoba detí je veľmi komplexná záležitosť a že sa nám pravdepodobne nepodarí túto vec plne v blízkej dobe vyriešiť. To znamená, že by sme si mali stanoviť určité hranice a mali by sme sa najskôr zamerať na obdobie raného detského veku a predškolského vzdelávania. Ďakujem, hovorí pani predsednička, ďakujem vám za vašu prezentáciu, za to, že ste boli taká konkrétna. A teraz dávam slovo e, členom výboru, ktorí môžu klásť otázky alebo predniesť svoje komentáre. Takže kto sa hlási? Pán Pet, nech sa páči. Ja si myslím, že toto je jedna z najväčších víziev, pred ktorými stojíme všetci a to ste povedali tak povzbudzujúco, najmä pokiaľ ide o prístup. A takisto aj pokiaľ ide o ciele, zacielenie a záväzky. A angažovanosť. Mám zo pár otázok, možno, že to nie sú tie správne otázky pre náš výbor, ale ja ich napriek tomu položím. Poprvé, zaujímalo by ma, aké sú výsledky prezent, v prezentácii hovoríte o tom, aké výzvy pred nami stoja, aké to má rozsah, hovoríte o systematickom prístupe, ale z hľadiska výsledkov, o ktoré sa usilujeme, ide o to, aby sme deti a ich rodiny dostali z chudoby. Konkrétne výsledky to je jedna otázka. A možno, že z dlhodobého hľadiska si to bude vyžadovať iný spôsob merania dosiahnutých výsledkov, tak ako hovorí istá teória zmeny. Ja v tejto oblasti ako praktik vo Spojenom kráľovstve pôsobím už celé roky a jedna z víziev, ktorej sme čelili najmä v súvislosti e, s financiami z EÚ je zložitosť a veľká byrokracia. To platí najmä pre tie menšie budovateľské organizácie, ktoré sa snažia poskytovať podporu Veľmi často u detskej chudoby sa financie dostávajú veľkým organizáciám a charitným organizáciám, pretože tie majú kapacitu riešiť zdanlivo nekonečné procesy od podania žiadosti až po pomoc. Ale často tí, ktorí pracujú v prvej línii, a to je to, čo ste identifikovali vy, tak tým sa potom dostávajú najhoršie prostriedky. Iniciatíva je skvelá a ja dúfam, že bude úspešná. A môžeme nejakým spôsobom dostať e, tie prostriedky do tej prvej línie? Ďakujem. Teraz sa hlási s otázkou pani Rafalska. sme o zmianách na rynku práce, automat... Pred chvíľkou sme hovorili o automatizácii zelenej ekonomike, hovorili sme o trhu práce a teraz hovoríme o detskej chudobe. A musíme povedať verejne jednu vec. E, je veľmi smutný fakt, že také dlhé roky sa hovorí o e, chudobe detí, najmä v mnohodetných e, rodinách a tieto deti vlastne ostávajú nehybné. E, právomoci majú členské štáty v tejto oblasti. Poľsko v roku 2016 e, začalo projekt 500 plus pre rodiny a tento projekt zásadným spôsobom znížil e, podiel detskej chudoby. V Poľsku sme zaregistrovali veľký pokles detskej chudoby eh, a eh, zlepšili sme situáciu konečne aj, keď to porovnáme s obdobím, záverečným obdobím komunizmu. Niektorým štátom podľa nás chýba dostatočné odhodlanie, aby bojovali proti detskej chudobe rozhodne. Členské štáty hovoria, že nie je správny okamih, nie je dostatočný rast na trhu práce, e, že sa to odloží na neskôr, tieto opatrenia. Je to podľa mňa hamba. Je to hamba, e, že ostávame takto so založenými rukami už tak dlho a pozeráme sa iba na tento problém. Keď sme my u nás zaviedli náš program, tak sme sa obávali, že e, ženy prestanú pracovať, že sa zhorší patologické správanie ako alkoholizmus napríklad, ale napriek tomu, e, napriek našim obavám, nič také sa nestalo. Rodiny sú zodpovedené a e, dbajú o blaho svojich detí. Členské štáty musia nastaviť tie stimuly správne. E, Hovorkyňa hovorila o rôznych prístupoch o, na základe služieb ako detské škôlky alebo jasle, všeobecné vzdelávanie, e, šeky pre rodiny. Podľa nás si to vyžaduje holistický prístup a nie sektorový. No a kruciálnu úlohu má vzdelávanie A mám takisto otázku. Um, ako hodnotíte efektívnosť rodinnej politiky v, politiky v Spojených štátoch amerických? Pardon, v členských štátoch. <laughs> Myslíte si, eh, že sa dá eh, zredukovať detská chudoba bez toho, aby sme riešili e, celú problematiku rodiny. Je tam to prepojenie na rodinu. Potrebujeme teda e, rodinnú politiku ako takú, dobrú a solidnú, ak chceme bojovať proti e, sociálnemu vylúčeniu detí, proti detskej chudobe. Ak toto nevyriešime, tak bude pretrvovať detská chudoba. Ďakujem, pani Rafalská. Toto bola posledná otázka. Chcem sa spýtať, či sa niekto ešte chce niečo spýtať. Nie. Môžem teda odovzdať slovo pani Daly, aby odpovedala. Uh, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Začnem poslednou otázkou. Ak môžem, poviem, že v niektorých aspektoch s vami súhlasím. Je nedostatočná činnosť v tejto oblasti boja proti detskej chudobe. Mnohé členské štáty nie sú dostatočne zaviazané tomuto cieľu. A ja som sociológ a čo si všímam je, e, že deti musia byť uznávané ako e, jednotlivci, Um, so svojimi vlastnými právami. A na toto spoločnosť ešte nie je pripravená. My sme zvyknutí uh, sa ani nepozerať na deti, alebo sme zvyknutí ich vnímať úplne inak, um, nie ako individuá. No a my musíme začať premyšľať nad deťmi ako nad jednotlivcami, ktoré, ktorí majú svoje práva. Um, ale to neznamená, že tie deti odstraníme mm, z rodiny. My ich budeme vnímať v rodinnom kontexte aj naďalej aj keď ich zároveň budeme vnímať ako jednotlivcov. Máte pravdu v tom, že e, keď budeme pomáhať rodinám, tak tým budeme pomáhať e, deťom najmä, keď dávame e, sociálne dávky v hotovostnej forme. Trošku inak je to so službami samozrejme. A takisto starostlivosť o, o deti to je skôr služba pre rodinu, nie až tak pre dieťa. Takže mali by sme sa sústrediť na to, aby v tej prvej línii našich úvah boli deti. Dieťa, ktoré samozrejme ale nebudeme odstraňovať z rodiny. Musíme si klásť otázku vždy. E, je naše opatrenie zacielené na deti priamo a je to zacielené na chudobné deti? Ja ale nie som pesimistka. Myslím si, že sa situácia zlepšuje. Deti sú teraz vnímané viac ako jednotlivec. Mám teda trošku optimistickejší pohľad možno ako vy. Ja poznám poľský program 500 plus a viem, že mal zásadný vplyv na zníženie e, rodinnej a detskej chudobe, chudoby. Ďakujem teda za to. No a e, pokiaľ ide o výsledky, ja um, som sa zamýšľala nad takým cieľom, výsledkovým cieľom, e, na základe ktorého by sme um, sa snažili limitovať multidimenzionálnu uh, politiku, uh, pardon, multidimenziálnu uh, chudobu, ktorá postihuje 2,5 milióna detí v Európe. Toto sú tie osoby, ktoré žijú v najväčšej núdzi ja si myslím, že ale záruka pre deti by sa mala zacieliť na túto podskupinu detí prioritne. Ja viem, že je ťažké dostať financie e, do terénu, tak povediac, do tých lokálnych komunít, do tých najmenších miestnych inštitúcií. Žiaľ, ja nemám žiaden čarovný prútik, ale súhlasím s vami, máte v tom pravdu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, všetky otázky ste zodpovedali. A teraz by som rada privítala e, nášho ďalšieho hostia, pána Terenca Hogarta z nadácie Giacoma Brodoliniho. Ešte raz vás vítam, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. what I'd like to talk about um, covers some of the... Ja chcem teraz um, pohovoriť o téme, ktorá nadvezuje na prezentáciu OECD a ILO. Chcem hovoriť o politike e, rozvíjania zručností a úlohe odborného vzdelávania a učňovskej prípravy a chcem hovoriť o tzv. upscalingu, teda o zlepšovaní vedomostí. A chcem spomenúť tie tzv. disruptívne zmeny, teda tie zásadné prevratné zmeny, ktoré sú teraz na horizonte. Ako sa občania Európy budú prispôsobovať novým zmenám, ktoré prídu. Mali by sme povedať hneď na začiatku, že e, táto situácia so zručnosťami za posledných 10-20 rokov v Európe sa zlepšila. To by sme mali pochváliť a uznať. Ale nemyslím si, že na budúce výzvy máme už pripravené nejaké jednoduché riešenia. E, niektoré veci Eh, problémy, ktoré tu riešime s tými zručnosťami a s upscalingom, eh, to sú veľmi dlhodobé záležitosti. Na úrovni členských štátov, keď si prečítame politické dokumenty, tak vidíme, že tie zručnosti sa vnímajú ako súčasť ľudského kapitálu, že E, spoločnosť bude šťastnejšia a konkurencieschopnejšia len ak investujeme do zručností. Ale zručnosti v skutočnosti sú súčasťou balíka rôznych opatrení. Nie je to jediné opatrenie. Ak chceme vytvárať dobré pracovné miesta, dobré podmienky práce, ak chceme európsku ekonomiku s vysokými mzdami, tak e, zručnosti sú dôležité, ale nie je to jediný hráč, nie je to jediný faktor a nemôžeme ich vnímať izolovane. Chcem teraz povedať niečo o hlavných e, trendoch. Technologická zmena, globalizácia, ozelenenie ekonomiky, demografické zmeny. Toto všetko nás čaká, prichádza to. No a zaujímavé sú tie prierezové témy, ktoré sa dotýkajú všetkého. V posledných rokoch sme svedkami technologických zmien, ktoré trochu vyprázdňujú eh, pracovný trh, eh, pretože rastie počet pracovných miest, ktoré sú extrémne kvalifikované, potom rastie počet pracovných miest, eh, kde je zasa treba len veľmi nízku kvalifikáciu a potom v tom strede pracovné miesta miznú. a sme svedkami takejto polarizácie trhu práce. E, je tu veľký rozdiel medzi dobrými a zlými pracovnými miestami. A niektoré tie zlé pracovné miesta sú naozaj veľmi zlé. Ľudia sú tam vo takej situácii, že nevedia ani, či na druhý deň ešte budú mať prácu, či vôbec si niečo zarobia na ďalší deň pretože sú to e, zmluvy na niekoľko hodín, hodinové zmluvy, platformové, e, platformová ekonomika, tzv. gig economy. No a v nedávnej dobe sa aj veľa investovalo do vzdelávania. Ľudia sú kvalifikovanejší, ale popri tom vidíme ďalší problém. Nie vždy tie zručnosti zamestnancov sú v súlade s tým, čo sa požaduje na trhu práce. Čiže nie je tu tá zhoda. Niektorí jednotlivci sú v pasci na takých pracovných miestach, kde nevyužívajú tie svoje zručnosti. 25 pracovnej síly hovorí, že ich zručnosti nezodpovedajú presne práci, ktorú robia v súčasnosti. A tí zamestnanci sa buď považujú za e, príliš kvalifikovaných alebo nedostatočne kvalifikovaných. Poznáme ten klasický prípad 47 zamestnaní v americkej ekonomike sa dá skôr či neskôr nahradiť automatizáciou. OECD má trošku realistickejšie odhady 14 a CDFOP skúmal Európu a hovoril, že iba 8 pracovných miest je ohrozených ehm, zrušením v dôsledku automatizácie. Ale napriek tomu, aj keby to bolo len tak málo, tak sú to 2 milióny ľudí. A to je veľká výzva zasa do budúcnosti. Tu vidíme dva grafy, tu vidíme na e, ľavo zmeny v minulosti na trhu práce a to tzv. vyprázdňovanie trhu práce a potom tu vidíme tie budúce zmeny e, prognozy CDFOPu. E, hodnotenie zručností a ako budú vyzerať pracovné miesta v budúcnosti. Zaujímavé na tejto prognoze je, že je tu veľký dopyt po nových pracovných miestach. Mnohé staré miesta sa budú nahrádzať, meniť. Budú sa požadovať nové zručnosti, ale veľká časť zmien v nasledujúcich desiatich rokoch budú postupné zmeny po kúskoch. Budú prichádzať ľudia, budú odchádzať postupne do dôchodku, a nové, noví zamestnanci budú musieť naplniť, za, zaplniť tieto pracovné miesta, takže tie zmeny budú prichádzať krok za krokom takým skromným spôsobom. A ak si niekto predstavuje, že tá zmena mm, bude prevratná už zajtra a naše pracovné miesta zmiznú, tak to musíme brať trošku s rezervou. Ja som začal kariéru v elektronike a vtedy sa už o tom hovorilo, že sa všetko zmení, ale technologické zmeny boli skôr prínosné doteraz. So, um, so if we just look, if we just look at uh, what's, um, what's, what's been happening. No a čo sa stalo v nedávnej minulosti? Je tu jedna dobrá správa v Európe. Vidíme, že úroveň zručností stúpa a školské a vzdelávacie systémy sa začali približovať e, potrebami k trhu práce. Čiže školské systémy teraz produkujú, tak povediať, zamestnancov, ktorých zručnosti sú požadované na trhu práce. Prístup je teda orientovaný na výsledky. A takisto za posledných cirka 20 rokov, a na to sa často zabúda, um, odborná príprava uh, sa stala ťažiskom takmer v každom členskom štáte. Čiže mladí ľudia majú teraz voľbu a často je to efektívny spôsob, ako sa dostať na trh práce. Keď sa pozrieme na cieľ e ET 2020, sú dôkazy o tom, že sa pozitívne rieši. Ehm, napríklad je, znižuje sa počet e, ľudí, ktorí predčasne odchádzajú zo školy a zvyšuje sa podiel mladých ľudí, ktorí získavajú vyššie vzdelanie. Takže áno, sú tu aj pozitívne výsledky alebo pozitívne správy. I'm clearly failing the technology aptitude test here. Myslím, že s touto technológiou neviem pracovať. Okay, now it's right. Okay. Yeah, so, um, so the, the, the, but there are major set No a potom tu máme aj e, výzvy, ktoré pretrvávajú dlho. Vieme, že odborné vzdelávanie je veľmi efektívne. CDFOP robil prieskum o tom, že mladí ľudia, ak e, idú cestou odborného vzdelávania, častokrát môžu z toho profitovať viac, ako keď e, idú cestou všeobecného vzdelania. Ale um, odborné školy a učňovské školy nie sú ešte stále vnímané ako e, tá automatická voľba alebo najlepšia voľba. A takisto sa to často odlišuje a oddeluje od vzdelávania dospelých. Ale neexistuje dôvod, prečo by staršie osoby nemali mať prístup e, k praktickému vzdelávaniu. Celoživotné vzdelávanie ostáva stále problémom. E, zraniteľnejšie skupiny, marginalizovanejšie skupiny, starší ľudia často e, sa nedostanú k tým možnostiam, pretože zamestnávateľia nechcú urobiť tú investíciu. No a potom ďalšia otázka. E, ľudia, ktorí sú aj zamestnaní, E, často e, majú už zastarané zručnosti, potrebujú si ich aktualizovať predtým, než prídu o to pracovné miesto. A ako podchytiť týchto? Európska únia e, aktívne pracuje v oblasti zručností. Existuje veľa politík a my môžeme identifikovať niekoľko prejerezových tém, napríklad zlepšenie prístupu k odbornej príprave pre rôzne skupiny. Pozerá sa na to z pohľadu sociálnej kohezie, potom takisto zlepšovanie kvality tohto odborného vzdelávania a potom validovanie zručnosti, najmä také, takých, ktoré boli získané v neformálnom vzdelávaní. A potom ako monitorovať, čo sa deje na trhu práce, ako monitorovať, aké, ako prispievajú rôzne politiky k mm, zlepšeniu situácie, či zlepšujú zamestnanosť e, alebo zamestnateľnosť týchto ľudí. Je teda treba sledovať e, a získavať informácie o trhu práce. Ďalšou prírezovou politikou je európsky pilier sociálnych práv. Ľudia získavajú teraz právo na prístup k celoživotnému vzdelávaniu, odbornej príprave a potom nová agenda pre zručnosti má e, zlepšovať ponuku e, pre tie zručnosti a validáciu týchto zručností. A pokiaľ ide o VET, e, toto sa sústredí do veľkej miery aj pre, na, na rámec pre učňovské vzdelávanie, poskytovanie kvalitného učňovského vzdelávania E, zabezpečovanie kvality, um, zmenu vnímania učňovského vzdelávania, aby to ľudia vnímali ako prvú voľbu. Potom máme ekovet pre zlepšovanie kvality e, v odbornom vzdelávaní, proces vzájomného e, učenia medzi členskými štátmi, CDFOP a ETF ktoré nám pomáhajú porozumieť tomu, čo sa deje, čo prebieha v Európe. A poradný výbor sa zamýšľa nad e, tým, ako zriadiť rámec pre VET na e, ďalšie roky. A tiež vzdelávanie dospelých, tiež rekvalifikácia ľudí, zlepšovanie zručností Opäť sa to týka celoživotného vzdelávania a toto vzdelávanie musí byť flexibilné, musí poskytovať vzdelávanie do eh, dospelých a ako toto financovať, ako financovať eh, vzdelávanie dospelých, najmä keď sa obraciame na určitých jedincov, ktorí sú ako keby vylúčení z tohto vzdelávania. Potom platformy na vzdielanie vedomosti, zvyšovanie zručnosti. To je určite prístup, ktorý umožňuje zvyšovanie zručnosti týmto ľudí a takto sa dostanú ďalej dopredu, takto sa dostanú na tú vyššiu úroveň, na trhu práce. Toto všetko je veľmi dôležité a určite to bude mať E, prospech. Sme z toho profitovali za posledných 10-20 e, rokov. Takže tuto musíme zlepšiť celú tú politickú situáciu, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a prípravu a vzručnosti. Keď sa zamyslíme nad budúcnosťou, aké sú tie kľúčové záležitosti do budúcnosti. Čo tu pretrváva, to sú problémy, ktoré sa riešia neľahko. V budúcnosti odborné vzdelávanie sa bude musieť e, Eh, koncipovať zo široka. Musí tam, musia byť túto ľudia prepojení, mm, pretože veľmi často sú veľmi úzko napojení na svoje eh, pracovisko. Teda títo ľudia musia byť úzko napojení na trh práce, musia vedieť, čo potrebujú a tiež odborné vzdelávanie pre dospelých, tiež eh, učňovstvo pre dospelých, keď niekto bol niekoľko rokov niekoľko desiatok rokov na trhu práce. To je predsa dobrý spôsob, ako vedie, aby vedela, ako to má pokračovať. Takže toto musíme mm, toto, v tomto pokračovať. Tiež zvyšovanie zručnosti musíme podporiť jedincov v tom, aby využívali svoje individuálne učebné účty musia mať nejaký prístup k týmto cvičeniam, aby zvyšovali svoje zručnosti, ale musí to byť aj veľmi efektívne, musí tu byť a naozaj aj usmernenie. Musí sa to zlepšovať a musí sa tiež monitorovať, čo sa deje na trhu práce, aby tí ľudia vedeli zistiť, aké zručnosti budú potrebné v budúcnosti, eh, aby do toho neinvestovali márne. A tiež je potrebné sa pozrieť aj mimo Európy. Ja myslím si, že OECD poskytuje takýto pohľad mimo Európy. Takže toto by sa pravdepodobne malo udiať a bude musieť udiať v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Sú k tomu nejaké otázky? Áno, máme jednu otázku, dve. Pán Pislaro. Máte slovo, potom pán Gojken a za ním pán Petn. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto je druhá prezentácia, ktorú sme mali po tom, čo sme dnes už spomínali, CDFOP. A naozaj to bolo veľmi príjemné pre mňa počuť tento dôkaz z organizácie expertov aj od vás, že je naozaj potrebné pozrieť sa na to zo široka my v Európskej únii máme taký problém, že napriek tomu, že sa to zakladá na dôkazoch potrebujeme širší pohľad na odborné vzdelávanie a prípravu. Musíme odstrániť bariéry medzi teoretickým a praktickým vzdelávaním. Musíme zlepšiť komunikáciu. Máme už niekoľko členských štátov, ktorých odborné vzdelávanie je sa považuje za vzdelávanie, ktoré je vhodné pre tých, ktorí nie sú dostatočne šikovní a múdri na iné druhy vzdelávania. A toto potom neumožňuje tú správnu úroveň vzdelávania, ktorú by sme mali dosiahnuť. Sú tu určité situácie, e, napríklad v Rumunsku je to tak, že tam to bolo tak obmedzené, že tí študenti, ktorí sa nedostali cez peťku ako známku, tak boli automaticky e, vylúčený do učňovského vzdelávania. To stigmatizuje odborné vzdelávanie a e, spôsobuje to, že e, napríklad lekár nemusí byť zručný na to, aby robil niečo, čo sa robí fyzicky. A povedzme, inštalatér nemá schopnosti, aby čítal Dostojského. Takže mali by sme sa na to pozrieť tak zo širša, ako za- zaintegrovať toto vzdelávanie, odborné vzdelávanie a tiež dôležitosť toho značka, značkovania alebo aj známok, alebo aj neformálneho vzdelávania, pretože v konečnom dôsledku je potrebné mať veľmi dobré zručnosti. My sa zameriavame len na odborné vzdelávanie, ale ostatné zložky nám tu chýbajú. Takže ako by sme to mohli dosiahnuť a ako to vy vidíte z vonkajšieho pohľadu? Dobre, CDFOB, ale vy, ktorí to vidíte zvonka, čo by ste nám poradili nám ako zákonodarcom v tejto oblasti? Ďakujem. Pán Gojken, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za tieto podrobné prednášky. Áno, digitalizácia pra, trhu práce, tam určite odpadnú pracovné miesta, ako ste už povedali, ale pravdepodobne aj nové vzniknú. Čo mne však chýbalo, eh, je to zameranie sa na človeka, eh, pretože už teraz žijeme v takej, obla- v takej dobe, kedy sa tá, to, tá, tá, to pracovné nasadenie zvyšuje, kedy sa ten tlak zvyšuje. My sme tu počuli aj o psychických okoreniach a ich počet narastá z roka na rok. Nebolo by vhodné prepojiť digitalizáciu s tým, aby sme vytvorili rámcové podmienky na preprácu, aby tí ľudia neboli preťažení. Pokiaľ, áno, celoživotné vzdelávanie to je všetko správne a dobré, ale na čo nám to bude, keď ten človek už neudrží krok s pracovným tempom na svojej, pri svojej práci, keď ochorie z tejto práci. No a dnes naozaj je tomu veľmi často tak, že ľudia majú 3-4 práce, aby si udržali akýsi životný štandard a práve tie rodiny e, sú tu. Mm, prepačte, prepačte prosím, hovorí predsednička, mohli by ste trošku pomalšie, aby to bolo tlmočiteľné, pretože potom nám ujde obsah a to nechceme. Dobre, budem hovoriť trošku pomalšie. Stále viac ľudí musí mať dve až tri práce, aby si udržali životnú úroveň. A to, čo hovorila pani Rafalská, práve tu to znáša rodina, keď otec alebo mama ochorejú, tak potom nemôžu pracovať zo zdravotných dôvodov a potom je ten sociálny úpadok jasný. A tiež by sa bolo dobré zamyslieť nad tým, e, že nám tu rastie chudoba detí v celej Európe a to by sme mali nejako podchytiť. Naozaj by sme sa mali venovať tým sociálnym ťažiskám v Európe. A tiež moja otázka, mysleli ste už na to, to nariadenie o pracovných miestach zamerať na ľudí a nie hovoriť len o digitalizácii a myslieť si, že digitalizácia je úžasným poženaním a ten zvýšen, keď ten zvýšený tlak už tak nebude ako doteraz. Takže toto v podstate moja otázka zhruba. Ďakujem veľmi pekne, pán Gojken. A teraz pán Petom, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám Veľa pripomienok a veľa otázok. Prvá vec je, Naozaj si vážime, že situácia sa zlepšuje, avšak tak, ako to vnímam ja, zdá sa, že je to len také útržkovité, že tie rozdiely medzi jednotlivými teritóriami a, miestami sú veľmi rozdielne. Napríklad, keď hovoríme o chudobe detí, to je to isté. Druhá vec, ja by som zo srdca podporil to, čo tu padlo v rámci prvej otázky. Áno, je to naozaj veľká výzva, pokiaľ ide o tú kultúru učňovského odborného vzdelávania. A myslím si, že aj tomu by sme sa mali nejakým spôsobom venovať, pretože to bude problematické. No a potom, pokiaľ ide o tú mm, gig ekonómiu, tie drobné krátkodobé kontrakty alebo tie nulové, nulovohodinové kontrakty. Áno, tu máme pracujúcich rodičov, toto je naozaj veľmi užitočné a preto je to aj také populárne. Ja nemôžem, nie, nie, nie, nie ja ne, súhlasím s tým, že určite niektorí ľudia to musia využívať a nemali by sme to ignorovať. Ale moja skutočná otázka sa týka e, konkrétnej otázky, je to chudoba na pracovisku, čo u nás rastie v Spojenom kráľovstve, je to problém a potom tiež zvyšovanie zručnosti a odborné vzdelávanie, to je vynikajúci spôsob riešenia tohto problému, ale sú tu skutočné problémy veľmi často, pokiaľ ide o zdravie, keď títo ľudia, keď je to napríklad e, rodič, ktorý je sám, a v tomto súčasnom modeli, tento model je drahý finančne a je náročný aj na čas. Takže ja by som navrhol, aby sme sa zamysleli, ako pomôcť týmto ľuďom, aby získali tie zručnosti, ktoré potrebujú pre trh práce, ale aj ako štruktúrovať odborné vzdelávanie a prípavu, aby práve títo ľudia, ktorí to najviac potrebujú, mali, na to, mali k tomuto vzdelávaniu prístup. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pane. A teraz pani Bišov, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za váš úvod. Mňa by zaujímalo, hovoríme tu o tých výzvach, o tých motoroch zmien, ale ja by som sa chcela vyjadriť k tým, ktorí by mohli ľuďom umožniť, ako sa dostanú k tomu lepšiemu vzdelávaniu. Máte nejaké návrhy, ako toto dosiahnuť? Máme pilier sociálnych práv. No a to nám zaručuje nie len pre každého e, právo na vzdelávanie, ale každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, prípravu, celoživotné vzdelávanie tak, aby um, zvládol prechod na trhu práce a ako títo činitelia v kolektívnom vyjednávaní, ako napríklad vláda môže tieto práva pre občanov zabezpečiť pretože niekedy to vyzerá ako taká výzva pre jednotlivca. Ja ako jednotlivec musím podávať výkony ale mm, paralelne je to aj v európskom semestri, kde sa tá sociálna dimenzia posilňuje. A ako by ste vy riešili tieto problémy, ktoré ste tu práve načrtli? Dobre, a teraz posledná otázka na mojom zozname. Nieko... Teda to bola posledná otázka. Vynechala som niekoho? Nie, dobre, takže pán Hogarth, môžete odpovedať. Áno, nuž ja sa pokúsim, pokúsim. To boli naozaj náročné otázky. Začnem tou štvrtou a potom sa prepracujem naspäť k prvej od konca dopredu. Áno, no, ľudia by mali mať toto právo, ale ako im umožniť, aby toto právo mohli aj uplatňovať? Áno, toto je ten návrh tých individuálnych učebných eh, účtov, a mm, my nemôžeme zaručiť toto právo, ale úprimne nemám odpoveď, pretože to je dlhodobý problém, ale určitým spôsobom musíme podporiť týchto jednotlivcov. Sice áno, majú to právo, ale keď nemajú k nemu prístup, keď to nemôžu realizovať, no už tak je to bezcenné. A takže musíme im umožniť, aby sa k tomu nejako dostali a myslím si, E, to, čo najlepšie máme, to sú tie sociálne partnerské dohody e, alebo tieto individuálne učebné e, konta. To by mohlo byť nápomocné ale musí to byť napojené na veľmi prísne usmernenie, čo sa, kde sa máte vzdelávať, čo sa máte vzdelávať, potom aj také náhradné vzdelávanie, nie len sa vzdelávať len preto, aby ste sa vzdelávali. To musí byť e, prepojené na e, naozaj to usmernenie dospelých. A tá tretia otázka. Áno. Áno, pokiaľ ide o tú gig economy, tie drobné krátkodobé kontrakty, e, tu tam, áno, tam je veľmi veľa tých e, prác, ale mm, Títo, e, je tu veľa ľudí, veľa ľudí, ktorí nemajú ľahký prístup k vzdelávaniu, ale je tu zásadnejšia vec, ako rozlišovať medzi všeobecným a odborným vzdelávaním. Nuž to je trnistá záležitosť. Niekedy je to aj umelé rozlišovanie. Mohli by sme sa toho úplne zbaviť. A No, mohli by sme mať všeobecné vzdelávacie programy, pretože tuto sa zameriavame hlavne na zamestnateľnosť. Keď sa pozriete aj na univerzity, to je e, v podstate odborné vzdelávanie, takže naozaj e, teda to rozdeľovanie je umelé, ale Eh, keď sa chceme zbaviť tohto rozdeľovania, čo môžete urobiť, čo môžete urobiť z dlhodobého hľadiska, eh, teda v strednodobom hľadisku, pardon, zvýšiť a umožniť toto odborné vzdelávanie tak, aby potom títo ľudia pokračovali vo vyššom vzdelávaní. Pretože to naozaj musíme odbúrať tento názor, že to je len pre tých, ktorí nie sú takí šikovní. Takže musíme otvoriť tieto dvere aj k tomu vyššiemu vzdelávaniu. A práve to môžu urobiť členské štáty. A tá kľúčová záležitosť kvie v tom, tie, tá, tá relatívna návratnosť pre určité skupiny. Musíme to publikovať, e, musíme to komunikovať, musíme to zverejňovať, oboznamovať ľudí s tým. No a pokiaľ ide o tú druhú otázku, kvalita práce, Myslím si, že k tomu sa dostaneme neskôr, ale môžeme to povedať hneď od počiatku. To sa týka tej politiky zručnosti a musíme sa týmto e, záležitostiam venovať priamo tomu, že niektorí ľudia musia mať dve, tri zamestnania. Toto žiadate trošku priveľa od tejto politiky zručnosti, aby toto odstránil, ale o tom môžeme podiskutovať neskôr. Ospravedlňujem sa, keď som nie úplne zodpovedal na všetky vaše otázky. To sú zapeklité záležitosti, to sú súčasné záležitosti, ktoré práve riešime. Ale myslím si, že už máme nápady, ako veci vylepšiť. OK. Thanks for the presentation. Ďakujem vám za prezentáciu za to, že ste prišli a odpovedali na naše otázky. A teraz sa dostávame k ďalšiemu hostovi, ktorý bude hovoriť o úprave pracovných podmienok prostredníctvom smerníc EO. Bude to Frank Hendrix z Katolíckej univerzity v Louvain. Vítam vás a ja vám teraz dávam slovo, aby ste mohli začať svoju prezentáciu. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj členom výboru za možnosť vystúpiť. Pož- bol som požiadaný, aby som hovoril o právnom rámci európskeho pracovného práva a príslušných smerníc. Ja som e, profesorom práva a budem vychádzať zo svojej právnej skúsenosti a možno, že sa zmením ešte o nejakých ďalších základných otázkach, ktoré sú relevantné z hľadiska pracovného práva, no a spojím to aj s niektorými vecami, ktoré tu dnes už zazneli. Najskôr je potrebné povedať, že ak hovoríte o pracovnom práve, tak hovoríte o niečom, čo je hlboko zakorenené vo vnútroštátnych systémoch v našich členských štátoch. Je to súčasť ich tradícií, štruktúr a kultúry. A práve preto je tu veľká rôznorodosť v oblasti pracovnoprávnych záležitostí. Zároveň sa aj na európskej úrovni venovala veľká pozornosť sociálnym a pracovnoprávnym otázkam, ako aj tým, že na začiatku 90. rokov sa podporovala sociálna stránka týchto vecí a aj európsky pilier sociálnych práv. To je taký mílnik v tomto smere. Ak túto záležitosť máme správne pochopiť a ak máme európske pracovné právo zasadiť do správneho kontextu, tak si musíme uvedomiť, že súvisí nielen so zmluvami a so e, sociálnou oblasťou. Právnici vždy hovoria, že keď Európska únia chce konať, tak sa musí nejakým spôsobom odvolať na ustanovenia zmluv, aby z toho potom vyvodila vlastné kompetencie. Sociálna politika ako oblasť pôsobnosti EÚ je veľmi dôležitá, ale zároveň by sme sa mali sústreďovať aj na politiku zamestnanosti, e, vnútorný trh a pravidlá hospodárskej súťaže, o ktorých sa tiež hovorí v pravidlách, ak hovoríme o vnútornom trhu a voľnom pohybe pracovníkov a služieb, to všetko má dopad na práva pracovníkov a na trh práce. Napríklad smernica o vysielaní pracovníkov to veľmi tesne súvisí s ustanoveniami o jednotnom trhu. Pokiaľ hovoríme o politike zamestnanosti, koordinácii, koordinačnom rámci eh, medzi jednotlivými politikami v členských štátoch EÚ, tak eh, tu nejde ani tak eh, o to, že aby tu bola legislatíva, ale skôr výmena skúsenosti, názorov, tam, kde členské štáty majú plnú kompetenciu. Hospodárska súťaž to je ďalšia oblasť, o ktorej chcem hovoriť. Európske právo hospodárskej súťaže je relevantné z hľadiska kolektívneho vyjednávania. Ešte sa k tomu vrátim. Kolektívne vyjednávanie a, o, a uzatvorenie dohody by mali byť predmetom rokovania Európskeho súdneho dvora a pravidlá pre e, súťaž jasne hovoria o tom, že je tu potrebné dbať na proti kartelové zákony. Európsky súdny dvor umožnil isté výnimky a povedal, že vzhľadom na sociálne ciele kolektívneho vyjednávania a naše európske tradície by kolektívne vyjednávanie nemalo byť predmetom vytvárania protikartelových pravidiel, a, ale toto rozhodnutie Európskeho súdneho dvora bolo iba obmedzené na vyjednávanie pracovných podmienok. A preto si budeme musieť v budúcnosti položiť otázku, ako sa na to budeme dívať, ak budeme vyjednávať o pracovných podmienkach e, samostatne zárobkovo činných osôb. K tomu sa však ešte dostaneme. Ak sa pozrieme na sociálnu kapitolu, sociálnu stránku veci, tak toto je základ európskej legislatívy v oblasti pracovného práva a zamestnanosti. Sú to dôležité otázky, ktoré sú v kompetencii európskych legislatívnych orgánov – ak sa pozrieme na článok 153 zmluvy o fungovaní EÚ, práve tento sa stal základom pre legislatívu e, v oblasti pracovnej doby, flexibilných pracovných podmienok, práce na dobu určitú, rodičovskej dovolenky, transparentných vzťahov a tak ďalej. To znamená, že je tu veľmi široká škála otázok, ktorá bola pokrytá v rôznych smerniciach a v e, dokumente, ktorý som vám poskytol, nájdete aj ďalšie témy. Už som naznačil, že existujú rozdiely v tom zmysle, že niektoré rozhodnutia sú prijímané kvalifikovanou väčšinou. Tie citlivé témy sú e, jednomyselne prijímané a medzi týmito vecami nájdete veci, ktoré by mohli zasahovať do systému v členských štátoch. To znamená, že je to svojím spôsobom citlivé alebo aj sporné, pokiaľ ide o úpravu. Takže môže to byť aj ochrana proti ukončeniu pracovnej zmluvy, zastupovanie pracovníkov a kolektívnu obranu na úrovni podnikov alebo aj o štátnych príslušníkov majetkoch tretich krajín, ktorí žijú v EÚ a ich sociálne zabezpečenie. Možno, že to tu nie je dostatočne popísané, ale ja by som vás chcel odkázať na rámec a ešte by sme mali hovoriť aj o tom, že niektoré oblasti sú z, sú z kompetencie sociálnej legislatívy vyňaté a to znamená, že to nemôže byť príkladom európskej legislatívy. To sa týka odmien, platov, práva na združovanie a práva na štrajk. No a teraz sa dostávam k druhej časti svojej prezentácie. To vyvoláva veľa diskusí v oblasti pracovného práva a v oblasti práva ako takého. Ak sa pozrieme na tému platov, to je oblasť, ktorá, ako som už povedal, bola vyňatá Musíme si uvedomiť, že všetky tieto témy spolu súvisia. Ak hovoríme o vysielaní pracovníkom, tak sa tam hovorí aj o iných veciach. To znamená, že otázka platov sa objavuje aj v iných súvislostiach, napríklad v oblasti rovnoprávnosti mužov a žien. Ale často ide aj o to, že by sa mal regulovať, mala regulovať minimálna európska mzda, ale to môže byť sporná záležitosť. Ak premýšľame o celoeurópskej minimálnej mzde, ktorá by sa odvodzovala od priemernej minimálnej mzdy v Európe, tak z právneho hľadiska je to pomerne problematická záležitosť. Ďalšia téma, ktorá sa týka kompetencií alebo vymedzenia kompetencií súvisí s ukončením pracovného pomeru. Ja už som hovoril, že je potrebné schváliť to jednomyselne. Zatiaľ to legislatívne orgány neriešili. Právo v tejto oblasti vždy spadalo do kompetencie členských štátov a Verilo sa, že tieto pracovné podmienky musia vyriešiť členské štáty, ale je to možné urobiť na európskej úrovni. Na akademickej pôde sa objavujú hlasy, ktoré hovoria, že by sme sa mali zamerať na spoločné princípy, na pružnosť pracovných zmluv a ide tu aj o ukončenie pracovných pomerov správneho hľadiska. To nebude určite jednoduchá záležitosť. Z legislatívneho hľadiska sa tu nerysujú žiadne zmeny. Tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, to je kolektívne vyjednávanie. Tu vidíme, že zmluva na jednej strane hovorí, že sociálni partnery sú súčasťou našej tradície v Európe a ich sociálna Tradícia je tiež súčasťou našej tradície. Ráta sa dokonca aj s tým, že sociálni e, partnery budú musieť byť zahrnutí do legislatívneho procesu, tak aby výsledky kolektívneho vyjednávania mohli byť zahrnuté do, postupu, e, do postupov v jednotlivých členských štátoch. Ďalej tu máme právo na združovanie, čo súvisí s kolektívnym vyjednávaním. A to je aj naďalej oblasť, ktorá nie je predmetom žiadnych úprav. Kolektívne vyjednávanie nie je predmetom žiadneho európskeho práva, stále je to vnútroštátna kompetencia na úrovni členských štátov. Ale otázka z niečo spravíme s cezhraničným kolektívnym vyjednávaním, ktoré sa neriadi jedným vnútroštátnym právnym systémom. Otázka znie, či by tu mohla zohrať svoju úlohu EÚ s tým, že by stanovila právne podmienky a potom by bol zahájený príslušný proces, uzatvorili by sa dohody o kolektívnom vyjednávaní a tak ďalej. Úprimne povedané, ja sa domnievam, že v tejto súvislosti budeme musieť prekonať obmedzenia, ktoré vyplývajú z hospodárskej súťaže. Tá ďalšia E, veď sa týka právnej diskusie, ktorá je vo väčšej miere právnym dokumentom, ale súvisí to s tým, o čom sme hovorili aj dnes ráno, a síce s budúcimi trendami, ktoré v, vo svete práce zaznamenávame. Jednou z vecí, ktorú tu chcem spomenúť, e, je to, že tu ide o to, ako my definujeme pracovníka, pretože je veľmi dôležité definovať pracovníka. Práva na trhu práce sú často obmedzené na pracovníkov v právnom zmysle slova. Z právneho hľadiska je to totiž tak, že Európska únia ako taká nemá žiadne jednoznačné právne poňatie toho, kto je pracovník. Neexistuje tu jednotná definícia pracovníka. Jedna definícia je v zmluvách, jedna je v sekundárnej legislatíve, ale vôbec nie je jednoduché stanoviť európsky koncept a často je to tak, že európsky legislatívny orgán sa odvolá na vnútroštátnu legislatívu, takže v tomto smere bude rozhodnujúce vnútroštátne právo a európske právo iba prevezme definíciu pracovníka z vnútroštátnej úrovne aplikáciou etického práva Existujú veľké rozdiely, sú tu isté nejasnosti. Napríklad pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby. Z, definície pracov, s definíciou pracovníka súvisí aj otázka, pre koho regulujeme trh práce a pre koho regulujeme pracovné podmienky. Objavujú sa nové formy práce a to znamená, že musíme riešiť aj otázku, ako k týmto novým formám práce pristúpime, čo budeme robiť s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činné. To je veľká úloha, ak by sme mali hovoriť o pracovných podmienkach týchto skupín. Pokiaľ ide o právne o, o samostatné osoby, z právneho hľadiska nie sú vylúčené z myšlienky, že pracovník dostane svoju mzdu. Ale národné systémy riešia pracovné podmienky iba pre pracovníkov na základe klasických pracovných zmluv a nie na základe alebo teda nerieši to pre samostatne zárobkovo činné osoby. Ale určite bude potrebné otvoriť trh práce aj týmto novým spôsobom práce. Ďalej, už som hovoril o tom, že osobné vyjednávanie a kolektívne vyjednávanie by mohlo byť užitočné a to bude vytvárať tlak pokiaľ ide o vydávanie protikartelových zákonov. To znamená, že kolektívne vyjednávanie na jednej strane, protikartelové zákony na strane druhej, ďalej nové technológie. Vieme, že sa o tom intenzívne diskutuje. Diskutuje sa o tom, že ľudia pracujú inak ako v minulosti, pri, keď pracovali klasicky. Majú väčšiu voľbu, pokiaľ ide o miesto a pracovnú dobu, pretože čas už nie je až taký dôležitý na niektorých pracovných pozíciách a z toho potom vyplývajú ďalšie otázky, ktoré sa týkajú robotizácie, umelej inteligencie a tiež toho, že ľudia stále ešte musí zohrávať úlohu vo vzťahu medzi robotom a človekom. Človek má na pracovisko ešte stále veľmi dôležité miesto – a vlastne toto sú zásadné otázky, ktoré si zaslúžia reflexiu. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za prezentáciu, hovorí pani predsedajúca. A vzhľadom na čas navrhujem, aby sme dali slovo nášmu ďalšiemu hostovi a potom nastane priestor na všetky otázky a na všetkých rečníkov pán Hendriksen. Pán Cabrelio a Karolín Vitraja. Vidím, že nikto nie je proti. Takže budeme postupovať, ako som povedala. Vítam vás vo výbore, v našom výbore v Európskom parlamente. Budeme pokračovať v otázke zdravia a bezpečnosti na pracovisku. A ja vám dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať za vaše pozvanie. Vystúpiť e, tu na tejto pôde pre nás cťou. Ide tu o spoločnú prezentáciu spolu s profesorom Hendrixom. Ako profesor Hendrix a ja som právnikom a môj kolega Kravlink je špecialistom na bezpečnosť profesie a zdravia. Budeme hovoriť o politikách na pracoviskách v budúcnosti v kontexte európskej legislatívy pre zdravie a bezpečnosť ja som prezentáciu rozdelil na 4 sekcie a to je taký základný úvod. A sú tam spomenuté rôzne rušivé technológie, aký to má dopad na pracovisko a potom sú tam aj nové vzorce pre organizovanie pracovného prostredia, ktoré sa takto vytvárajú. a chceme identifikovať potenciálne zdravie a bezpečnosť i súvisiace rizika, ktoré vyplývajú z technológií a z nových pracovných postupov a spôsobov. A potom sa dostaneme na potenciálne a skutočné zdravie. Niektoré tie rizika tu už existujú A teraz je na vás, pokiaľ ide o to, čo hovoril profesor Hendrix, pokiaľ ide o rozsah pojmov pracovník v európskej legislatíve worker. Keď sa pozrieme na potenciál, my e, to je vlastne The reason for that is that we have 20 e, Máme veľmi zdravé telo európskej legislatívy. Eh, nebol to ja, eh, slov, nebola to eh, slovná hračka samozrejme. Máme dohromady 25 európskych smerníc, ktoré naozaj detailne upravujú zdravie a bezpečnosť pri práci. Na úvod ste sa ma spýtali na niektoré prelomové technológie a ako ovplyvnia prostredie pracovné e, prostredie práce. Pýtali ste sa na automatizáciu, robotiku, e, virtuálnu realitu a e, posilnenú realitu AR. Ja nebudem hovoriť príliš veľa o digitalizácii, o optimalizácii, pretože by som len opakoval, čo tu už zaznelo. Čo je trošku zaujímavejšie, to je otázka algoritmov v pracovnom toku. E, vy ste poverili Európsku komisiu, aby zrealizovala pilotný projekt e, o, algoritmoch, o, o tom, ako sa budú stavať súčasťou rozhodovania nie iba v pracovnom prostredí, ale vo všeobecnosti v európskej spoločnosti. No a za účelom tejto prezentácie by som povedal, že niektorí zamestnávateľia používajú algoritmy nielen preto, aby monitorovali svojich zamestnancov, ale aj preto, aby riadili výkon, výkonnosť a aby predpovedali správanie zamestnancov, to ako budú reagovať na niektoré scenáre, ktoré môžu nastať v práci. A to všetko má za účel samozrejme zvyšiť produktivitu. Čiže nejde iba o monitorovanie alebo dohľad, Eh, nad zamestnancami. To tam patrí, ale ide tam aj o to, aby bolo možné eh, predvídať správanie osôb, ako budú reagovať na určité situácie, ktoré nastanú na trhu práce. A takisto sa zintenzívňuje jeden fenomén, ktorý kolegovia už poznajú, psychofyziológia. Zamestnávateľia využívajú niektoré monitorovacie techniky na to, aby merali um, mozgové signály, oxometre, um, teplotu, um, rôzne signály tela, vyhorenia a tak ďalej. Tieto technológie samozrejme môžu byť veľmi zasahujúce, môžu byť intruzívne. to sa týka opäť otázky e, zdravotných rizik a bezpečnosti. Takže toľko k technologickým zmenám. Hovorili sme takisto o tej tzv. gig ekonomike, ekonomike krátkých pracovných kontraktov. Vytvárajú sa nové vzorce poskytovania prác, pracovných služieb. V Spojenom kráľovstve a v Írsku máme tie tzv pracovné zmluvy na 0 hodín alebo bez e, zaručeného počtu hodín. Toto sú zmluvy, ktoré nezaručujú žiadne odpracovanie pracovných hodín. E, je to všetko ad hoc dohoda. Vy ako zamestnanec môžete ponúknuť svoju prácu, ale nie je tam žiaden záväzok. A takisto to môže byť aj naopak. Nie je záväzok voči vám, že vám niekto ponúkne prácu. No a je tu diskusia, či vlastne títo zamestnanci sú také falošné samostatne zárobkové činné osoby. Ja by som povedal, že falošní živnostníci a tieto nulové kontrakty, tzv. gig ekonomika, e, z pohľadu zdravia a bezpečnosti pri práci vyvolávajú rovnaké otázky a problémy. Kto je pokrytý legislatívou? o trhu práce a o ochrane zdravia pri práci. A potom to prináša so sebou ešte ďalšie hrozby pre zdravie. Ale na, e, nemám dostatok času, aby som všetko odprezentoval. E, druhá časť mojej prezentácie. Aké sú potenciálne a reálne rizika? Prvý bod, ktorý chceme zdôrazniť, je, že máme málo výskumu zatiaľ o tejto oblasti. Máme mm, nejaké podklady, ktoré hovoria o tom, že tu existujú psychosociálne rizika a možné poškodenia. E, zamestnávateľ má určité očakávania, že vy ako zamestnanec budete neustále prítomní, že budete napojení so smartfónom, Eh, na svoje pracovisko, že budete svojim klientom neustále k dispozícii a toto prináša určité psychosociálne poškodenia. A takisto ľudia sú dlhodobo ponorení do virtuálnej reality. A to, máme určité dôkazy, že aj tá gig ekonomika eh, prináša určité psychosociálne rizika, aj tá, tá falošná SZČO činnosť. Takisto máme dôkazy, že to prináša svalovo-skeletálne problémy, e, hlavne tam, kde ľudia pracujú spolu s robotmi, tie tzv. vzdelané pracoviska medzi ľuďmi a robotmi. Nejaký robot alebo nejaký stroj robí nejakú činnosť a človek mu musí stať po boku a musí s ním pracovať, mať s ním nejakú a interakciu a máme určité dôkazy o tom, že toto môže viesť k svalovo-skeletálnym problémom, ale zatiaľ sú to len také sporadické poznatky, nekompletné. A preto sa o tom ešte musí hovoriť. Máme tu ďalší slajd, kde hovoríme, že psychosociálne poškodenia, svalovo-skeletálne poruchy a fyzické kolízie medzi automatickými zariadeniami, robotmi a ľuďmi, že toto všetko je zatiaľ iba potenciálne. E, chcem povedať k tomu asi toľko, že potrebujeme ešte ďalší výskum. E, musíme sa pozrieť na to v takom väčšom rozsahu, v širšom kontexte. No a v tejto tabulke vidíte, že sme zdôraznili určité e, reálne skutočné rizika pre bezpečnosť a zdravie a tie vyplývajú z tohto falošného štatútu SZČO, e, z tých nulových kontraktov, neistoty pracovnej. A toto som vypracoval na základe definícií z legislatívy. E, takže pracovník a bezpečnosť e, a zdravie na pracovisku, to sú hlavné pojmy, o ktoré sa opiera E, legislatíva. Ak nie ste zamestnancom, nemáte určité práva. A toto platí v národnej legislatíve aj v európskej legislatíve. A aby sa dalo zabezpečiť, že pracovisko bude bezpečným miestom a zdravým miestom, um, to závisí od tej legislatívy. A teraz sa nachádzame v, takom, v, tak, v takej neistote, v prázdnote. Je tam legislatívna medzera, pretože mnohí zamestnanci poskytujú určité osobné služby, ktoré potom nespadajú pod e, legislatívu o zdraví a ochrane na pracovisku. Prečo je to tak, že niektorí zamestnanci e, pracujú akoby zamaskovaní e, v tejto gig ekonomike? Prečo nie sú zamestnancami, klasickými zamestnancami? Nuž, dôvod je ten, a právne, keď to chceme zanalýzovať, e, tak môžeme povedať, že E, títo jednotlivci nemôžu byť v kontakte priamo s veľkým množstvom klientov a nie je tu teda exkluzívnosť. Je tu viac ako jeden potenciálny zamestnávateľ. Mnohé možné formy práce umožňujú zamestnávateľom zamieňať tých ľudí navzájom medzi sebou, čiže zamestnávateľ môže o túto osobnú službu požiadať hociakého iného zamestnanca. No a z toho vyplýva potom, že ten jednotlivec nemôže byť pracovníkom v tomto zmysle. No a kde sú tie medzery? o ktorých máme už dôkazy z výskumu Máme tu takú situáciu, mm, máme, e, mohli by sme prijať novú smernicu o fyzických a e, chemických hrozbách, pretože doterajšia legislatíva EÚ e, sa delí na 5 všeobecných smerníc, potom 3 typy smerníc o pracovníkoch, napríklad o čiastočnom úvesku, potom sú tam sektorovo špecifické smernice, ktoré sa týkajú kameňolomov alebo lodí napríklad a potom sú smernice o fyzických mm, hrozbách, ktoré sú ušité na mieru určitým zdravotným a bezpečnostným rizikám. A malo by zmysel identifikovať potrebu konkrétnej smernice o fyzických o hrozbách, napríklad o, e, smernice, ktorá by riešila psychosociálne rizika. Re, menej radikálnym riešením by bolo možno riešiť psychosociálne rizika, ktoré vyplývajú z automatizácie, z falošného e, SZČO štatútu a tak ďalej. Pravidelné preskúmanie existujúcej e, legislatívy by nám v tomto určite mohlo pomôcť. A ja tomu tak rozumiem, že parlament pravidelne preskúmanie legislatívy robí. Hlavná šedá zóna, ktorá tu je, tá sa netýka iba psychosociálnych rizik, mentálnych rizik v dôsledku automatizácie, ale e, sú tu aj problémy MSD, teda svalovo-skeletálnych porúch. Existujúca európska legislatíva obsahuje eh, legislatívnu medzeru, pretože mnohé osoby, ktoré sú falošní SZČO pracovníci, nie sú pracovníci a nie sú pokrytí základnými eh, normami o zdraví a bezpečnosti. A potom ďalšie legislatívne medzery, hlavne čo sa týka tých svalovo-skeletálnych porúch, E, riziko týchto porúch e, sa spomínalo veľakrát v rôznych e, hodnoteniach legislatívy, ale iba niektoré z týchto smerníc toto pokrývajú. A potom sú tu takisto medzery, ktoré opomínajú zelenú ekonomiku a alternatívne zdroje energetiky. Čiže je tu otázka zelených technológií, ktorá sa musí riešiť. Napríklad môže e, dôjsť k zmenám na trhu práce v dôsledku e, vystaveniu sa elektromagnetickým poliam, keď sa bude s týmito novými technológiami pracovať. A potom tu máme karcinogény a mutagény, teda máme smernicu o karcinogénoch a mutagénoch a tu vstupuje do hry otázka nanočastíc <clears throat> a ich potenciálne škodlivé účinky. Čiže, ako som povedal, sú tu určité dôkazy o psychosociálnych rizikách a o riziku MSD poruch v dôsledku algoritmického rozhodovania, automatizácie, falošného štatútu Zčo, ale sú to čiastkové rizika a ja by som odporúčal, aby sa pokračovalo vo výskume, aby sa zadávali štúdie o tejto oblasti. A keby sme identifikovali jasné riziko, ktoré je prítomné, tak potom by si to potenciálne vyžiadalo úpravu existujúcej e, zdravotnej e, a bezpečnostnej legislatívy, aby sa zaviedla nejaká smernica o fyzických hrozbách, alebo by sme mohli rozdeliť tieto rizika do existujúcej legislatívy, keď sa bude robiť prepracovanie legislatívy. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Very much for the presentation, uh, Mr. Richard. Ďakujem. Pán Richard Growling, chcete dodať ešte niečo k tejto, legislat- k tejto prezentácii? Nie, chceme iba odpovedať na otázky. Dobre, takže otváram teraz diskusiu. Môžete klásť otázky členovia výboru, ak máte záujem. Máte nejaké prípadne niečo na doplnenie? Chcete sa niečo spýtať, pani Bishop? Ani pani Bishop? Ja nemám ani tak otázku, ale skôr pripomienku. Neprekvapilo vás, e, my sme počuli, aké sú tu ešte výzvy v oblasti zdravia a bezpečnosti. V liste pre komisára pre pracovné záležitosti sa nespomína vôbec e, bezpečnosť a zdravie. Nech sa páči, môžete odpovedať je to zaujímavá, zaujímavé opomenutie, tak povediac, ale nemám k tomu, čo dodať eh, v tomto okamihu. Ale áno, máte pravdu. Často sa toto prehliada. A ľudia sa tomu nechcú venovať. Vníma sa to aj ako taká sporná oblasť. E, je tam nejasná hranica medzi prácou a voľným eh, časom a inými aktivitami Jeden predchádzajúci rečník hovoril o spoločnom e, zmyšľaní o zdraví. Ja zajtra budem pracovať na workshope o, muskul- o svalovoskeletálnych poruchách. Máme legislatívu v podstate k tomuto už 30 rokov a zatiaľ nefunguje. Ďakujem. Má ešte niekto ďalšiu otázku? Nie. Ak už nemáte otázky. Ešte jeden komentár. My sme hovorili o tom, ako sa mení definícia pracovníka, že sú tam medzery aj v tejto definícii. Ale nespomenuli sme ešte jednu vec, a tá je dôležitá. Pracovisko. Mno, veľa legislatívy má 25-30 rokov. My sme hovorili veľa o tradičných pracoviskách, o tradičných zamestnaniach. A vy dnes popoludní e, tu sedíte, pracujete a používate tieto zariadenia. Kto je zodpovedný za vaše pracovisko? Kto je zodpovedný za stoličky, e, na ktorých sedíte? Nemajú možno vhodnú výšku. E, vy by ste mohli v budúcnosti e, dostať no, alebo mať problémy zdravotné v dôsledku toho, že sa dnes skláňate nad svojimi iPadmi a pozeráte sa na obrazovky. A toto, toto nepokrýva nariadenie o e, digitálnom vybavení. Hm, hovorili sme takisto o rovnováhe rodinného a súkromného života. E, musíme sa pozrieť na novo na tieto veci z novej perspektívy, či tá platná legislatíva ešte vôbec je vhodná na dnešné účely. Ja som musela dnes odísť e, a nemala som možnosť klásť otázky pani Daily e, ohľadom záruky pre deti a preto chcem ešte niečo povedať. Na úrovni EÚ sme mali peniaze, financie Mali sme projekty, programy na boj proti e, chudobe, najmä chudobe detí. Ja pochádzam zo Slovenska a v Európskom sociálnom fonde sme mali peniaze, aby sme ich použili na marginalizované rómske komunity, ktoré sú veľmi za, zasiahnuté rizikom e, chudoby, tie deti tam. A my sme použili tie peniaze, my sme zrealizovali projekty a nič sa nezmenilo. A čísla sú ešte horšie. E, čo teda môže tá záruka pre deti tento raz priniesť iného, aby sme naozaj použili peniaze efektívnym spôsobom? Um, thank you uh, for that question. I mean, my sense is that... Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja mám taký pocit, že tu je momentum. E, pokiaľ ide o riešenie detskej chudoby, my sa teraz učíme. Ešte stále sme vo fáze učenia. Je to stále relatívne nová politika. Mm, aplikovali sme veľmi dlho e, politiky proti chudobe, e, ale nikdy sme sa na to nepozerali z perspektívy dieťaťa. A pri všetkom mojim rešpekte musím povedať, že tie politiky pre Rómov boli takisto veľmi generické. Mm. A ja mám taký dojem, že e, teraz, keď máme tú záruku pre dieťa, môžeme konečne uvádzať dieťa ako príjimateľa tých peňazí, ktoré sa majú minúť. A toto nie je bežná vec. E, vy v mene parlamentu a takisto aj komisia, vy ste sa vydali touto cestou. Vy ste špecificky v cieľoch uviedli deti ako súčasť skupiny, ktorá bude mať prioritu pri sociálnej integrácii. To je novinka, to sa predtým nestalo. Viacročný finančný rámec do roku 2020 neobsahoval špecificky deti, neboli tam menované. Teraz existuje návrh, aby tam deti boli uvedené a aby umožňujúce podmienky eh, zahrňali, že členské štáty musia mať eh, stratégie proti chudobe, ale tie stratégie sa musia opierať o dôkazy, o poznatky, ktoré sa týkajú detí Navrhuje sa monitorovací indikátor, e, ktorý bude monitorovať e, deti špecificky. V FEAD už boli deti, ale e, malo by to byť širšie ako FEAD. Nemalo by to byť iba od 0 do 15, ale od 0 do 18. Toto je teda nový návrh. Čiže do veľkej miery podľa mňa vy už robíte veľa. Ale e, problém príde v rokovaniach, aby sa zachovali tieto ambície. Aby sa zachovali navrhované ambície. Viem, že komisia navrhuje nižšie čísla, ako navrhuje parlament, pokiaľ ide o konkrétne sumy e, financií. Takže tieto nové podmienky naviazané na deti, ktoré sú prísnejšie, e, indikátory, to, aby deti boli viacej v centre. E, máme veľmi málo špecifických odporúčaní pre členské štáty, ktoré sa týkajú detskej chudoby. E, keď sa pri, urobia tieto prepojenia, tak, tak to je už dobré, to je dobré smerovanie. Deti musia byť v centre. Nevravím, že máme vylúčiť e, dospelých, ale e, dať dieťa e, do, do ťažiska tých úvah, to je veľmi dôležité, potrebné. Áno, v každom prípade. A ešte, ak dovolíte, jedna otázka. Myslím si, že potrebujeme vytýčiť priority. Nemôžeme len hovoriť o deťoch ohrozené chudobo, nemôžeme to k tomu pristúpať naraz ale je tu aj vzdelávanie, predškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie. S tým úplne súhlasím, ale to je tak rozdielne v jednotlivých členských štátoch a tie deti, ktoré trpia najväčším sociálnym nedostatkom, kto tie nechodia veľakrát do škôlky v mnohých krajinách, a v týchto členských štátoch, kde je veľký podiel tej rómskej menšiny, ktorí žijú segregovane vo svojich sídliskách. Tu si kladiem otázku, či máte k tomu údaju. Čo je ten najlepší vek, kedy začať so vzdelávaním týchto detí, ktoré žijú v tomto sociálnom nedostatku a v tejto chudobe, čiže v ktorom veku. Nož, ja si myslím, že momentálne sa zamýšľame nad tým, že to sú 2 až 3 roky. To je naozaj veľmi dôležitý vek, kedy treba pracovať s deťmi. V Spojenom kráľovstve sme mali správu o tom, ako deti sa javia v škole a tam bolo viacero správ a teda niektoré deti chodia do školy, keď sú 4-5 ročné ešte v plienkach, nevedia dokončiť vetu, nevedia e, povedať, kde je kniha ale my to vnímame tak eh, v rámci toho výskumu, teda ten dôležitý vek je, keď je dieťa dvoj až troj, trojročné. Ja si naozaj veľmi vážim túto otázku, pretože aj v krajinách, kde je naozaj eh, veľmi vysoký stupeň predškolského vzdelávania, tam je nerovnosť, pretože tieto deti do týchto zariadení nechodia. A práve tí deti, ktoré by to najviac potrebovali do týchto zariadení, nechodia. Tu je tá nerovnosť nám sa to začína, keď hovoríme o kvalite, keď hovoríme o dostupných alebo takých, ktoré si môžu dovoliť v zariadeniach. Takže toto je tá nerovnosť. A tie dôkazy v podstate získavame až teraz. Aj, aj keď, tá, keď tieto služby sa poskytujú zadarmo, alebo keď si to môžu dovoliť tie najchudobnejšie deti, tam jednoducho neprídu a to je aj súčasťou tej kultúry, myslím si. Áno, prepačte, toto je posledná otázka. Ja som pracovala s takýmito deťmi, ktoré trpeli sociálnym nedostatkom v týchto eh, rómskymi komunitami, ktoré žijú segregovane a z dlhodobého hľadiska sa zamotávajú do takého kruhu chudoby. A dlho sme hovorili, že to bolo vzdelávanie, ale teraz to poukazuje na to, že to nie je vzdelávanie, ale je to bývanie lebo aj keď sú školy zadarmo, oni tam jednoducho nechodia, nenavštevujú školu a to je preto, pretože bývajú v takých zlých podmienkach, v takej chudobe, že títo rodičia, ktorí nepracujú, oni sa jednoducho ráno nezobudia, nedonesú ich do tej školy. Oni nezobudia tie deti, oni sa nezobudia, nezobudia <laughs> deti, to je, to je jednoduchý dôvod toho, prečo nechodia do školy. No a tak si kladiem otázku, keď hovoríme o predškolskom vzdelávaní. Myslíte si, že by to mohlo zlepšiť situáciu dieťaťa, keby toto bolo povinné? Áno, toto je naozaj zaujímavá otázka. Áno, iste v iných častiach sveta mimo Európy, v Afrike, v Latinskej Amerike oni zaviedli také podmienené hotovostné platby. Teda toto mm, dostávajú matky dieťaťa, keď to dieťa chodí do predškolského zariadenia alebo navštevuje pravidelne lekára. Tu sa už ukazujú také prvé pozitívne výsledky, ale musíme byť veľmi obozretní, pretože potom to bude vyzerať, ako keby sme obviňovali tie matky rodičov. Môžeme sa nad tým zamyslieť, ale naozaj by sme mali poskytnúť nejaké iné stimuly týmto rodičom, aby priniesli tie deti do e, školy. To vzdelávanie je veľmi dôležité, ako ste povedali. Teraz máme také rodičovské programy, ktoré sa snažia vzdelávať rodičov o tejto dôležitosti, ale aj takých náhradných rodičov, teda E, nie len mimo rodičov, ale sa snažíme aj pochopiť, e, pochopiť týchto rodičov. Musíme takto lepšie pochopiť tento nedostatok Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. Vám za to, že ste prišli medzi nás, že ste sa podelili s nami o tieto dôležité informácie. A ja naozaj úprimne dúfam, že budeme naďalej v kontakte, pretože vy máte tie údaje, my máme tak veľa otázok a tak veľa tém na prediskutovanie, takže už teraz sa veľmi teším na ďalšiu spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem. Thank you